Vždy sa orientujeme podľa tých opozdilcov, ale dnes tomu tak nebude. Rozhodli sme sa, že čakať nebudeme a začneme. Vítame Rosalindu Marstenovú Žiaľ, nebolo možné stretnúť sa e, s pani Marstenovou hneď e, po tom, čo nastúpila do funkcie. Boli sme dohodnutí s pani baronkou Eštonovou, ale nebolo to možné. Každopádne pani Marstenová bola veľmi ochotná a ja sa veľmi teším, že medzi vašimi prvými schôdzkami mm, v vašom nabitom programe je e, schôdzka s nami. Takže ďakujem, že ste medzi nás prišli. Budeme hovoriť o politickej situácii v Sudáne, o úlohe únie, ktorá funguje ako stabilizačný prvok, snaží sa zabezpečiť politickú stabilitu v krajine. Ehm, Existuje globálna mierová dohoda, táto začína prinášať prvé ovocie, avšak je potrebné ju ešte utvrdiť. Pripravuje sa tiež referendum, v ktorom pôjde o nezávislosť územia. Môže to viesť k zaujímavým perspektívam pre túto krajinu. Skôr než vám dám slovo, rád by som stručne pripomenul, aj keď si myslím, že kolegovia boli oboznámení s vašimi predchádzajúcimi skúsenostiami, ale predsa len eh, chcem pripomenúť, že ste boli veľmi úspešná diplomatka. Zaoberali ste sa vždy e, mimoriadne citlivými politickými situáciami vo svojej diplomatickej kariére. E, na svojich predchádzajúcich diplomatických misiách boli ste veľvyslankyňou v Sudáne tri roky, boli ste tiež veľvyslankyňou v Afganistane a tiež generálnou konzulkou v Iraku. Takže naozaj ste mali dočinenia s veľmi zložitými prípadmi. Členovia tohto výboru e, majú veľký záujem vypočuť si váš e, náhľad na dianie v Sudáne, vypočuť si vašu analýzu vývoja v Sudáne, budúcnosti Sudánu. Toto je teda naše prvé stretnutie, je to príležitosť zahájiť náš, náš dialog, ktorý, ako dúfam, bude dobrou príležitosťou pre obe strany. A ja vám teda veľmi rád dostávam slovo, potom bude nasledovať diskusia, vystúpia naši kolegovia, 5 až 6 poslancov, e, položí otázky a vy budete mať možnosť reagovať. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, signore presidente. Uh, for, for your very warm welcome, honorable members. I'm Ďakujem, pán predseda, za vaše privítanie. Som veľmi rada, že tu dnes po poludní môžem medzi vami byť. Ako pán predseda povedal, bola som menovaná rádou po menovaní vysokej zástupkyne 11. augusta. Od 1. septembra som nahradila pána Don, Torbana Brila. Na nešťastie nebolo možné prísť do parlamentu teda bolo to veľmi krátke obdobie medzi mojim menovaním a začatím samotnej práce. Bola letná prestávka, ale som veľmi rada, že tu môžem dnes e, predstúpiť pred AFED na výmenu názorov, pretože mm, je to na začiatku môjho mandátu a je to súčasťou môjho mandátu. Niektorých z vás e, neformálne poznám a veľmi by som privítala vaše vstupy a návrhy dnes popoludní a teším sa, na naše pravidelné stretnutia v parlamente. A ak niekto z vás chce ísť do Sudánu alebo chcete sa rozprávať o Sudáne z nejakých dôvodov, tak prosím, e, skontaktujte ma. Ako e, osobitná zástupkynia EÚ e pre Sudán pod e, zašitou úradu vysokej zástupkyne Katrin Ashton musím riešiť komplexné otázky spojené s Tudanom. E, týka sa to politiky, bezpečnosti ľudských práv, humanitárnych otázok a rozvoja. Nasledujúce mesiace budú rozhodujúce pre budúcnosť Sudanu, ktorý prechádza kritickým obdobím, keďže vstupuje do poslednej fázy komplexnej mierovej dohody z roku 2005. To je vlastne miesto, kde je jedna z najdlhších občianských vojen a mm, táto priniesla mnoho obetí. Implementácia komplexnej dohody o miery je zásadná pre budúcnosť Sudánu a ten, táto komplexná dohoda e, hovorí o referende, o seba určení pre Južný Sudán referendum o budúcom e, štatúte ABA 9. januára 2011 by sa malo uskutočniť a, a toto budúce obdobie určí, či Sudán pokročí k trvalému mieru a stabilite, tak ako všetci my dúfame. A teraz sú oči sveta na Sudáne, je tam teda stretnutie na vysokej úrovni. Minulý týždeň bolo v New Yorku a zlo za prítomnosti prvého podpredsedu a predsedu južne, vlády Južného Sudanu. Zúčastnil sa tam aj americký prezident a 11 šéfov e, štátov a vlád, takisto aj ministri zahraničných vecí a vysokí funkcionári takmer z 25 členských krajín a organizácií. A ja som dostala mandát, aby som pomohla Európskej únie v strategickej politike a cieľoch, ktoré boli stanovené nedávno v záveroch rady z 26. júla tohto roka. No a tieto politické ciele by sa dali zhrnúť stručne do šiestich okruhov. Prvý aktívny príspevok k plnej a včasnej implementácie tejto mierovej dohody, vrátanie organizácie dôvryhodného referenda o Južnom Sudáne 9. januára na budúci rok v Day a potom podpora dohody o, o období po referende, potom podpora budovania inštitúcií, posilnenie stability, bezpečnosti a rozvoja Južného Sudánu, akýkoľvek už bude výsledok tohto referenda a po štvrté podpora a zlepšenie bezpečnosti a dlhodobého mieru v Darfúre, po piaté, podpora zmierenia a rešpektovania ľudských práv, vrátanie spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom a po šiesté, a to je po posledné, zlepšenie humanitárneho prístupu e, v celom Sudáne, teda humanitárnej pomoci. Moja úloha ako osobitné zástupkynie pre, pre Sudán je ovplyvňovať a priniesť politické nástroje na podporu mierového stabilného Sudánu Samozrejme, že toto nemôžem urobiť sama. Musí to byť kolektívna snaha, e, snaha týmu. Budem úzko spolupracovať s európskymi inštitúciami a jednotlivými oddeleniami, ako aj členskými krajinami Európskej únie. A chcela by som tiež byť úzko prepojená so sudanskými partnermi, občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami a tiež s medzinárodnými partnermi vrátane OSN a Africkej únie a zvlášť mi ide o generálneho tajomníka, o vysokého zástupcu štátneho tajomníka OSN, ktorý je špeciálnym zástupcom v Darfúre e, s prezidentom Bekim a jeho implementačným panelom pre Africkú úniu a um, takisto je tu špeciálny výslanec pre integráciu, ako aj mnohí regionálni partnery. a väčšinu svojho času strávim v teréne alebo cestovaním po tomto regióne. Uh, Odkedy som si začala plniť svoje povinnosti od 1. septembra, navštívila som Sudán, kde som sa stretla s vyššími politickými e, predstaviteľmi v Kartúne a v Džube, ako aj s medzinárodnými <coughs> hráčmi. Bola som tiež v New Yorku, ako som spomenula, bola som na stretnutí na vysokej úrovni o Sudáne ktoré zvolal minulý piatok e, generálny tajomník OSN a mnohé ďalšie stretnutia na tému Sudanu sa e, konali a plánujú konať. Sú tam americkí, čínsky, britskí a holandskí kolegovia, e, špeciálni zástupcovia pre Sudán a na budúcej, v budúcich týždňoch navštívim Sudán znovu. Pôjdem do Addis Abeby Stretnem sa s vedúcimi e, osobnosťami Africkej únie, navštívim z Ženevu. A predtým, ako prejdem k špecifickým otázkam mandátu, chcela by som povedať e, pár slov o stretnutí na vysokej úrovni minulý piatok v New Yorku, na ktorom som sa zúčastnila. Ako som spomínala, táto udalosť bola na veľmi vysokej úrovni vzhľadom na účasť a baronesa Ashtonová sa tam zúčastnila takisto aj mnohé uh, E, členské štáty vyslali vysokých zástupcov a posolstvo pre medzinárodné posol, e, spoločenstvo bolo také, že Súdan sa nechce vrátiť ku konfliktu, že sa musí uskutočniť včas e, referendum a priniesť výsledky a všetky strany sa chcú zúčastniť mierového procesu. Týka sa to Dohy. Prezident Obama predstavil voľbu Sudánu, zlepšenie vzťahov s OSN a mier bez spravodlivosti sa nedá dosiahnuť ať bez zlepšenia vzťahov z USA a bez e, zodpovednosti za zločiny, ktoré boli spáchané. Tieto záväzky americkej strany boli privítané zo sudanskej strany. Sudan chce reagovať pozitívne privítal nové smerovanie a duch, ktorú presadzuje prezident Obama a mohol by viesť k situácii, ktorá bola by bola prospešná pre obe strany. Referendum sa musí uskutočniť na čas. Sudanský prezident povedal, že akékoľvek oneskorenie by mohlo viesť k, k násiliu. Hlasovanie za nezávislosť e, na juhu nie je až také pravdepodobné a treba tu dosiahnuť e, oveľa ambicioznejšie ciele. Implementácia komplexnej mierovej dohody, kredibilné referendum musí sa uskutočniť na čas a jeho výsledky sa musia rešpektovať. Európska únia tiež vyzýva pre dohody po referende, aby sa tieto urýchlili. K Darfuru Európska únia sa obáva bezpečnostných otázok a humanitárnych problémov a Eh, rokovania v Dohe by sa mali uskutočniť za účasti všetkých partnerov, eh, mali by, mal by sa zachovať mier. Európska únia chce mier a spravodlivosť a chcela by ukončiť bezpeč, beztrestnosť eh, v Súdáne. Nezávislí experti o ľudských právach by mali obnoviť svoju prácu v Súdáne. Európska únia hovorí, že silne podporuje zaangažovanosť USA pod vedením prezidenta Obamu, ako aj vitálnu úlohu OSN Africkej únie, zvlášť teda máme na mysli e, prezidenta Bekieho a jeho panel Európska únia, vyzýva sudánskych partnerov, aby využili jedinečnú príležitosť, ktorá sa im ponúka. Myslím, že stretnutie bolo úspešné, pretože E, si vyslúžilo vysokú medzinárodnú pozornosť a e, generálny tajomník OSN ako aj prezident Obama sa toho zúčastnili osobne. Európska únia kolektívne bola veľmi dobre zastúpená a podpredseda Tahar Sarvakia jasne povedal, že referendum musí byť na čas, musí byť mierové a kredibilné. Jeho výsledky sa musia rešpektovať všetkými stranami. Teraz musíme budovať na tom pozitívnom výsledku tohto stretnutia a niekoľko slov teraz k kľúčovým témam v mojom mandáte a čo Európska únia robí, aby podporila tieto kľúčové ciele. Najskôr implementácia CPA, začiatok teda je referendum, iba 100 dní, kým sa referendum o sebaurčení Južného Sudánu uskutoční a tiež referendum o budúco štatúte ABA. Prípravy na referendum Južného Sudánu ešte stále meškajú a referendum o ABA sa ešte nevytvorila ani len komisia, čiže je tu obrovská práca, ktorá sa musí urobiť a málo času Registrácia a hlasovanie o Južnom Sudáne sa uskutoční v Južnom Sudáne, e, v severnej časti, kde žijú mnohí e, Sudánci. Európska únia jasne povedala, že referendum sa musí uskutočniť mierové a načas a musí odzrkadliť želanie sudánskeho ľudu a toto posolstvo jasne e, sa vyjadrilo v New Yorku. Predseda uh, referendového výboru pre Južný Sudán e, oznámil, že registračný proces začne 15. novembra a tiež údajne povedal, že ešte stále dúfa, že bude možné mať referendum 9. januára. Európska únia vyšle pozorovaciu misiu, ktorá bude monitorovať proces referenda vlátanie e, registrácie e, voličov. Toto bude viditeľný, dôležitý príspevok k transparentnosti e, procesu referenda. Európska únia tiež poskytuje technickú podporu pre Južný Sudán a výbor pre referendum v Južnom Sudáne. A sú tu experti, ktorí pracujú s, s týmto výborom, jeden v Džube a jeden v Kartune Jasne sme povedali, že dúfame, že poučenie z volebného procesu, ako bolo to zdôraznenie pozorovacou misiou, sa vezme do úvahy, keď sa bude pripravovať toto nové referendum. Nezávisle od ANMIS, teda misie OSN v Sudane, generálny tajomník OSN práve oznámil, že Monitorovací panel na vysokej úrovni pod vedením pánom Kapu sa vytvoril na požiadanie oboch sudánskych strán, aby sa posilnila dôveryhodnosť referendového procesu. A tento monitorovací panel nebude len pozorovacím, ale chce mať prehľad o príprave a prevedení referenda a bude sa spoliehať na všetky disponibilné zdroje informácií, vrátane tých, ktorí zozberajú pozorovacie misie, ako napríklad tá z e No a teraz obdobie po referende a rokovania, tak paralelný proces rokovania medzi jednotnými politickými stratami po dohodách O dohodách po referende toto už začalo. Diskusie sa uskutočnia v štyroch pracovných skupinách, vrátane občianstva, bezpečnosti, ekonomických finančných otázok, Týka sa to e, ropy, e, medzinárodných dohôd, vody a tak ďalej a práca napreduje, ale musí sa zrýchliť. Je dôležité, aby e, rokovanie o, po referende, aby sa to týkalo dôležitých oblastí nezávisle od výsledka, výsledku referenda. Zvlášť dôležité podľa mňa je dosiahnutie kompromisov, pokiaľ ide o ropu a občianstve. A týka sa to teda južných menšín, ktoré žijú na severe a severných menšín, ktoré žijú na juhu, čiže tieto sa musia dohodnúť nezávisle na výsledku referenda. To bude kľúčové pre budúcnosť Sudánu a celého regiónu. Po tretie, Eh, podpora Južného Sudánu. Európska únia podporuje eh, vidiecký rozvoj, eh, dodržiavanie zákonov, poskytovanie základných služieb a budovanie kapacít v Južnom Sudáne. 17. septembra som sa zúčastnila na stretnutie na vysokej úrovni o technických otázkach, budov, otázkach budovania kapacít v Južnom Sudáne. Zorganizovala to Európska komisia pod, za podpory UNDP tu v Sudáne a Južný Sudán bol zastúpený ministrom financí a hospodárskeho plánovania z Južného Sudánu, ktorý predložil akčný plán, kde tam bolo 94 priorít od rýchleho budovania kapacít vlády až po komplexné mierové dohody na prechodné obdobie od júla 2011, nezávislo od výsledku referenda darcovia, vrátane mnohých európskych členských krajín, e, chválili vládu Južného Sudánu za jej odhodlanie a mm, dosiahnuť priority, budovať e, kapacity a implementovať tento plán. A z, oni sa budú snažiť e, toto podporiť. Svetová banka tiež povedala, že budú ďalšie stretnutie o Sudáne 9. oktobra vo Washingtone. No a teraz k Darfuru. Európska únia musí pokračovať sústrediť sa na Darfur, kde bezpečnostná humanitárna situácia ešte stále je zdrojom obáv. Násilie v Darfúre e, stálo život stovky tisícov ľudí, tisíce stratili domovy alebo žijú v nezamizerných e, v mizerných podmienkach e, v provizorných táboroch. Ďalej sú tu boje medzi vládnymi silami a rebelmi, vážne boje aj medzi jednotlivými kmeňmi a teda sú tu humanitárni pracovníci, ktorí sú unášaní. Týka sa to aj kľúčových zamestnancov OSN. Európska únia pracuje s Africkou úniou na riadení konfliktov v Darfúre. Európska únia poskytla zásadné finančné, logistické a takisto aj personálne zabezpečenie a zdroje od roku 2004 do roku 2007 a európske členské krajiny sa e, snažia značne prispievať na, na udržanie mierových síl. Chcú, e, aby sa zjednodušilo poskytovanie humanitárnej pomoci, aby prostredie bolo bezpečné a k, e, k politickému rozmeru Európska únia silne podporuje snaženie OSN a EÚ a mediátora pána Baseleho a pokračuje e, v snažení, aby všetky strany boli súčasťou mierového procesu z Dohy. Pán Basely potvrdil, že rokovania medzi sudanskou vládou a hnutím pre e, slobodu a spravodlivosť, čo je jedno z hlavných hnutí, sa začnú 29. septembra E, novými stretnutiami za cieľou inkluzívneho i mierovej dohody a pán Basele pracuje veľmi tvrdo, aby stimuloval ostatné hnutia spravodlivosť a rovnosť a sudanskú armádu za oslobodenie pod vedením pána Vahida, aby tiež boli súčasťou týchto mierových rokovaní. K otázke humanitárneho prístupu. Európska únia a jej členské krajiny spoločne sú najväčšími, alebo patria k najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci Sudánu. A Európska únia naďalej vyvíja silný tlak na to, aby prístup k humanitárnej pomoci bol bez problémov. Nedávno v New Yorku aj v ďalších eh, kontaktoch eh, v, eh, s inými krajinami takto činila. Vláda prijala novú stratégiu pre Dar, Darfur, vrátane zámeru zrýchliť pre, presuny a e, nové ustanovenie vnútorne presídlených e, občanov. Európska únia jasne ukázala, že chce diskutovať so sudánskou vládou, ale pre nás je dôležité, aby tu bola e, rešpektovanie humanitárnych princípov a návrat presídlencov do pôvodných e, obydlí musí byť dobrovoľný a dobre monitorovaný. Takisto otázka e, okupovania e, území musí byť riešená. Nemali by sme zanedbávať ani východný Sudán, pretože najhoršie vývojové e, ukazovatele sú práve z východu. Vláda plánuje zorganizovať medzinárodnú investičnú konferenciu o Sudáne, o východnom Sudáne v decembri v Kuvajte a riadiaci výbor pre túto konferenciu, vrátane zástupcov vlády Kuvajského fondu a invest- Islamskej rozvojovej a banky a UNDP finalizuje prípravy tejto konferencie a momentálne reviduje konferenčné dokumenty. Sudánska vláda naznačila, že dúfa, že z Európska únia sa zúčastní. Viem, že moji kolegovia z Európskej komisie sa na východný Sudan pozrú v rámci programovania 150 e, miliónov nepridelených e, fondov v rámci EDF e 9 pre zraniteľné skupiny v, v vojnou postihnutých častiach Sudanu, vrátane ju, južnej oblasti od Darfuru a potom tiež východnej oblasti. Pokiaľ ide o ľudské práva, spravodlivosť a zmierenie, Európska únia naďalej chce pracovať pre mier a spravodlivosť a bojovať proti beztrestnosti, vrádane spolupráce s Medzinárodným súdnym tribunálom. Takisto vítame iniciatívu, ktorá smeruje k, vytvoreniu e, správy e, špeciálnej komisie pre Darfur. Európska únia má známu pozíciu podpory pre Medzinárodný súdny tribunál ako inštitúciu a rešpektujeme nezávislosť tohoto súdneho tribunálu Vyzývame sudanskú vládu, aby komunikovala s týmto súdom a chceme e, pripomenúť signatárov rímskeho štatútu, e, im pripomenúť ich záväzky. Takisto stretnutie odborníkov vo východnom Sudáne 17. decembra nezávislý, nezávislý odborník e, prezentoval svoju správu o východnom Sudáne v Ženeve uznal zapájanie sa sudanskej vlády a pozitívny vývoj. Takisto kritizoval však nedostatok pokroku v mnohých oblastiach. Zdôraznil nezávislosť Medzinárodnej ľudskoprávnej komisie, ktorá sa má starať o dobrú mierovú dohodu, rizika, pokiaľ ide o referendum a nedostatok bezpečnosti pre e, civilistov a ďalšie témy. V interaktívnom dialogu, ktorý bude nasledovať, ktorý nasledoval Európska únia, nastolila otázku uh, bezpečnosti civilistov a takisto otázku prípravy referenda a zdôraznila prípravu rozšírenia mandátu. Rovnako tak urobili aj Spojené štáty. Sme presvedčení, že o tomto uznesení sa bude hlasovať o pár dní. Vážení poslanci, ak dovolíte, na tomto mieste uzavriem svoje úvahy, ale veľmi ma bude tešiť, ak budem môcť odpovedať vaše otázky Potešia ma vaše komentáre, vaše návrhy, e, keďže začínam e, svoj mandát s týmto veľmi zložitým materiálom. Ďakujem. Ako prvá kolega... Um, Ďakujem, pán predseda, a ďakujeme vám za to, že ste dnes e, prišli Pani Marsdenová, moje otázky sa väčšinou týkajú práve Medzinárodného súdneho tribunálu, ktorý ste práve spomenuli. Súdny tribunál predložil e, zatýkač týkajúci sa Albešíra. a po máji tohoto roku e, informovali, že spolupráca so súdnym tribunálom je veľmi okresaná a kladla som si preto otázku, ako by ste ako vy vo vašej osobitnej pozícii zamýšľate posilniť právomoci Medzinárodného súdneho tribunálu v tejto e, otázke. Pri e, inaugurácii ústavy e, to, že spomínaný nebol, nebol zatknutý pri inaugurácii ústavy, je no, je, nás naplňa starostiami. My budeme všetci prítomní, všetci predstavitelia Európskej komisie a členských krajín budú prítomní. Ako budeme konať, keď sa to udeje? pracovná skupina na vysokej úrovni pre Darfur, ktorú spustila e, Africká únia, predložila svoje plány týkajúce sa dlhodobého mieru v Sudáne. Všetci sa, myslím, na to tešíme. Ako by sme však mohli napomôcť pri implementácii tohoto, týchto návrhov? A moja posledná otázka. Ešte raz späť k e, Medzinárodnému trestnému tribunálu Majme na pamäti, že e, e, summit e, v EÚ Afri Afrika v Libii, kde sme nemohli zabrániť prítomnosti pána Mugabeho, ale takisto sa hovorilo o potrebe rozhovorov. Ďakujem. Ďakujeme pani Sargentini a teraz má slovo pán Tanok. Mám len procedurálnu poznámku. Pri, pri predošlých vypočutiach sme e, bol taký postup, kedy, e, e, kedy koordinátori skupín, vzhľadom na veľkosť skupín, mali rotáciu. Prečo ste si dnes vymysleli iný formát? Viem, že tu nie je mnoho ľudí, ale aj tak sa mi zdá zvláštne, že náhradnička z jednej z menších skupín začne skôr než liberáli či iné skupiny, tak aby, ako by to bolo normálne, za, ako to bolo mimochodom za minulých dvoch stretnutí. Pozrite sa, postupoval som veľmi pragmaticky. Mám tu štyroch prihlásených o slovo, takže som to urobil podľa poradia, ako sa prihlásili o slovo pani Sargentini bola tu ako prvá prítomná spolu s vami, takže som to urobil takto. a Nebral som do úvahy e, spomínané pravidlo. Ostatní koordinátori sa neprihlásili do diskusie, takže som e, konal veľmi pragmaticky. Pán Tanok, chceli ste sa vyjadriť e, k tomuto alebo aj k veci samotnej? Vychádzam z toho, že som teda ďalší rečník, ale bolo mi to zvláštne. Je tu málo, málo poslancov. Okay, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem. Chcem poblahoželať uh, pani Marsdenovu k jej vymenovaniu. Stretli sme sa, uh, ste veľmi rešpektovaná uh, predstaviteľka, diplomátka zahraničnej služby. Uh, ak nie ste úplne prvá, tak ste jedna z prvých vymenovaných zástupcov Spojeného kráľovstva po Lisabone Takže veľký záujem z pohľadu Spojeného kráľovstva, aká bude vaša činnosť. E, vaše kreslo je veľmi horúce, dá sa povedať. Sudán za posledné roky je veľmi e, zaujímavou, kľúčovou krajinou obrovskej veľkosti, veľké zásoby nerastných surovín, ale takisto aj e, otázky ľudskoprávne, vojenské, Darfur, východ, juh a zložitá otázka, ako budete riešiť e, otázku prezidenta Bašíra e, vo vzťahu e, k rozhodnutia Medzinárodného trestného tribunálu. Ako toto diplomaticky poriešite? Ja by som sa chcel zamerať práve na juh, o ktorom ste hovorili. Juhosudans do tohto výboru zakrátko príde aj predstaviteľ tejto oblasti Hovorili ste o tom vo svojom úvode. E, viac ma však e, naplňa obava, či Kartum sa nebude snažiť e, zabrániť tomuto alebo ešte stiažiť už aj tak ťažkú situáciu. Možno keď sa ju rozhodne, že už stačilo. Čo budete robiť v situácii, ak bude celkom jasné, že referendum sa, nezas, sa kvôli registrácii z administratívnych dôvodov prekazí V takom prípade e, uznalo by, uzna, uznalo by e, EU e, juh aj bez referenda, vzhľadom na to odsúdenie prezidenta. A čo sa stane tri, trom miliónom juhosudánčanov žijúcich na severe? Sú v nebezpečí stanú sa občanmi bez, štá, bez príšlušnosti, bez štátu. E, prezident Obama hovoril o zrušení e, amerických e, sankcií. Je taktiež možnosť, hoci je vzdialená vzhľadom na ambivalentnosť postoja Američanov k Medzinárodnému súdnemu tribunálu, zatknúť to, toho, toho, toho eh, prezidenta, vzhľadom na to, že Američania sú signatári eh, rómskeho, e, rímskeho štatútu e, s cieľom dosiah, dosiahnuť zmierenie so, s juhom a bez, rada, Bezpečnostná rada, myslím si, že má, e, OSN má tu na právomoci. Myslím si, že by to nebol problém pre vetujúce krajiny, Presvedčili by ste však eh, Američan, e, eh, Francúzov a Nemcov? S cieľom dosiahnuť teda súdnu nezávislosť. Je tu kratšia pozorovateľská misia z Európskeho parlamentu. Tiež otázka týkajúca sa vašej e, kancelárie ste dostatočne vybavená financiami a personálom na takúto pozíciu prepravné možnosti. Vieme, že e, infraštruktúra v Sudáne je biedna. A posledná otázka, možno skôr osobná, nemusíte na ňu odpovedať. Máte diplomatický britský pas z Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva dávame to našim e, e, veľvyslancom, nie však ministrom a poslancom. A aký budete mať? Budete mať tento diplomatický pas alebo EU, e, lese pas EU? Ďakujem. Ďakujem, pán Tanok, kolega Weigl. Ďakujem, pán predseda. Na nešťastie nesúhlasím s mojim britským kolegom, pretože žiadny slovenský kandidát nebol vybraný na prvé kolo v prvom kole teda pre eurodiplomatov. A teší ma ten spôsob, akým ste analyzovali tú situáciu v Sudáne. Len jedna vec mi chýbala. Možno také hĺbkovejšie politické zhodnotenie. Čo očakávame, že sa v Sudáne stane? Čo sa stane 9. januára? Máme nejaké očakávania? Nedávno som hovoril s niektorými ľuďmi, teda politikmi zo Sudánu a bol som aj na rokovaniach, ktorí boli na rokovaní v Dohe a čo oni očakávajú po 9. januári je občianská vojna. Oni hovoria, že nie je možné sa jej vyhnúť. Máme teda nejaký scénár, alebo to stretnutie z New Yorku viedlo k nejakým vážnym zhodnoteniam toho, čo by sa eventuálne mohlo stať. Akýkoľvek už bude výsledok referenda. No a potom ešte mám otázku. Pani veľvyslankyňa, vy ste boli v súdáne ako veľvyslankyňa. Ja som tam bol niekoľkokrát v súvislosti s krízou v Darfúre. A my samozrejme vieme, ako nespolahlivé sú tie politické diskusie s miestnymi predstaviteľmi. Niektoré ste spomenuli aj vy, napríklad Abdul Bachid a Khalil Ibrahim. Čiže oni ešte stále ovládajú dôležité skupiny v Sudane, ale nie je tu žiadny dialog, ak mám správne informácie. Kalili je vo vezení vo Francúzsku alebo niečo také som počul. To zrejme nie je tá najlepšia ta- taktika, ak chcete dosiahnuť politickú dohodu s niekým. Takže ja by som chcel vyzvať na veľmi seriózny a trvacný dialog so všetkými frakciami, aj rebelskými skupinami v súvislosti s Darfurom. A to isté sa týka aj Južného Sudánu. Nie som si istý, že tí, čo boli v New Yorku, že teda ten výsledok mm, neznamená, že tá situácia je celkom jasná. A ten portrét, možno, ktorý ste nám podali, nie je celkom e, taký objektívny. Obávam sa, že budúcnosť e, v Sudane bude naozaj veľmi náročná. Ja určite budem medzi tými e, poslancami, ktorí požiadajú o kontaktovanie a teda chystám sa aj do Sudanu. Honorevole Svensson. Ďakujem, kolega Weigl. Kolega Svensson. Tak herr Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani veľvyslankyňa, za vašu veľmi zaujímavú analýzu a e, za analyzovanie tejto komplikovanej situácie v Sudáne. Spomínali ste, e, že tam ide aj o príjmy e, z ťažby ropy a aj o to ide, ide aj o prerozdelenie týchto príjmov medzi severom a juhom Sudánu. Sú e, do toho zaangažované aj zahraničné súkromné subjekty. Môže toto zohrávať nejakú úlohu v súvislosti s prípravou na e, referendum alebo tieto zahraničné záujmy v tejto súvislosti možno nie sú také dôležité? Ďakujem, kolega Svensson. Pani Hautala. Ďakujem pekne. Hm. Pani Masten, už som mala tú veľmi príjemnú príležitosť sa s vami stretnúť včera a som presvedčená, že máme tú správnu špeciálnu vyslankyňu v Sudane, takže ďakujem za váš čas. Uh, že ste prišli a um, moja kancelárie sa, sa stretla s obrancami ľudských práv v Sudáne, Ali Agabom a Abdelvonim Ildakom. A z, od nich sme počuli, aká ťažká situácia v oblasti obrany ľudských práv v Sudáne je. Sú tam persekúcie, obťažovanie zo strany bezpečnostných síl, ktoré je široko uh, prítomné. Teda moja otázka je, čo si myslíte, že európska delegácia by mohla urobiť e, v kartúne a ja to vidím tak, že nebola ešte vyvinutá snaha e, spolupráca s obrancami, aktivistami v oblasti ľudských práv, čiže čo by sa malo urobiť? E, mal by sa vytvoriť taký, taký, také fokálne miesto v rámci nariadení EAS e, tento, toto fokálne miesto by malo úzko spolupracovať s občianskou spoločnosťou v Sudáne napríklad. Začali by sa organizovať pracovné skupiny, kde by sa diskutovalo o tom, ako najlepšie spolupracovať. Ja som presvedčená, že vstupy hnutí o ľudských právach v Sudáne budú kľúčové pre mier a spravodlivosť. Grazie, onorevole Autola. Ďakujem. Pani de Kaiser. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Mersen, vítajte v Európskom parlamente a dovolte, aby som vám povedala, že sme vás videli a poznám vašu prácu v kartúne a teším sa, že naša um, osobitná zastupkynia je taká výkonná a blahoželám vám k práci, ktorú ste urobili. Myslím, že je to, to voľba, vybrať vás bola dobrá, teraz celkom určite budeme mať e, príležitosti diskutovať o vašich nových skúsenostiach. E, najskôr teda prepačte, že som prišla neskoro, ale v uliciach sa manifestuje. Čiže položím otázky, e, ktoré možno už odzneli, teda nemusíte mi na ne odpovedať, ak e, sú zdvojené. Najskôr teda perspektíva referenda, hovorili ste e, o tom celkom iste, aké budú dopady um, v prípade rozdelenia Sudánu nielen na africký kontext, ale aj v otázke Darfuru. Videli sme zástupcov z Darfúru, ktorí prišli a oni hovoria, že by takéto niečo nikdy neakceptovali, čiže mohli by ste nás e, poinformovať. Druhá vec, voľby, ktoré sa práve odohrali, boli poznačené mnohými e, teda nedostatkami. Situácia bola iná na severe a na juhu a na juhu došlo k tým polutovaniahodným e, zásahom do procesu volieb zo strany ozbrojených síl. Čo sa teda urobilo, alebo čo sa robí, ako to vidíte vy, e, stanovisko e, SPL v prípade teda referenda je tam mohli by sily OSN v tom zohradiť nejakú pozitívnu úlohu. Uh, a po tretie, opozícia na severe bojkotovala tieto voľby. Zdá sa teda, že zdá sa jej, že je veľmi málo zastúpená. Máte pocit, že tieto voľby mali byť prvým krokom smerom uh, k takej viacpartite alebo väčšej demokracii teda aká je situácia na severe a či tieto voľby z tohto pohľadu nejak uškodili opozícii vzhľadom na taktiku, ktorú použila. Takže tri otázky, ďakujem pekne. gli interventi l'onorevole Lunacek. Posledný sa hlási o slovo e, pani Lunaček. Ja by som takisto chcela vás e, tiež srdečne e, privítať E, počula som tiež o vás veľmi dobrého. Zdá sa, že ste na, jedna z najlepšie povolaných osôb na toto miesto pre EÚ. Tak sa to javí, pán Brok. V každom prípade chcem sa spýtať na tri oblasti. Čiastočne o nich hovorili kolegovia. Úloha ropných spoločností e, v Sudáne, Zopár sa ich snaží získať čo najviac ropy, hlavne v, na hraniciach medzi severom a juhom. Bola som tam asi pred desiatimi rokmi s rakúskou ropnou spoločnosťou a zdá sa, že niektoré z týchto spoločností e, fungujú na nejakej inej planéte, dá sa povedať ako by si neuvedomovali problémy krajiny, v ktorej žijú, v ktorej fungujú. Ako ich vnímate, ich úlohu, ktorú zohrávajú v mierovom procese, e, akú funkciu zohrávajú, skôr podporujú proces. Takisto otázka, ako by, sa budú distribuovať e, výnosy po referende, výnosy, myslím, z, rop, z, ro, e, z ropnej činnosti akým spôsobom môžeme byť nápomocní, e, aby sme ich získali na našu stranu pri pomoc, pomoci mierovým procesom. Druhá oblasť sa týka e, tomu, čo, o čom bola pani Hautala, budúce kontakty, vaše budúce kontakty s občianskou spoločnosťou, s e, ľudskoprávnymi a mimovládnymi organizáciami. Chartume, a v, či už sú to eh, eh, environmentálne organizácie, ktoré existujú, organizácie zastupujúce ženy. Robí to málo ľudí, ale sú také organizácie, takže tieto takisto budú potrebovať našu pomoc, náš záujem. Je to oblasť, eh, ktorú ste zaplánovali do vašej činnosti, hovoriť s nimi, zaplánovať ich do činnosti. A tretia vec sa týka utečencov na E, juhu, e, teraz juhu Sudánu, ktorí sú stále na severe, pokiaľ ja viem, aplikuje sa na severe e, právo šaria bez ohľadu na pôvod obyvateľov. Nerozlišuje sa medzi moslimami a nemoslimami. Väčšina z utečencov sú práve kresťania. Boli tu problémy žien v tých uh, táboroch, ktoré pálili a, a varili alkohol a predávali ho, to je problém, za to sa podľa šarie ide do väzenia. Môžete nám povedať, aká situácia tu momentálne e, panuje pre týchto približne 3 e, milióny e, juho-sudančanov, ktorí sú väčšinou kresťania a sú vystavení pravidlám práva šaria. Ďakujem. Ďakujem pani Lunaček. Takže toľko k našim rečníkom a teraz má slovo pani veľvyslankyňa. Všetkým vám ďakujem za tieto veľmi zaujímavé otázky a pokúsim sa čo najkompetentnejšie ich zodpovedať. Začnem e, e, otázkou pani Sargentini, predovšetkým otázkou Medzinárodného trestného tribunálu. V tejto veci ako som už bola povedala, EÚ neustále podporuje e, súdny tribunál, jeho prácu, jeho, jeho úlohu a úlohu e, alebo povinnosť Sudánu spolupracovať s týmto súdnym dvorom. Vysoký predstaviteľ e, zvidal v posledných mesiacoch minimálne dve verejné stanoviska týkajúce sa návštevy Čadu a Kene prezidenta Bašíra Ide o krajiny, kde sú obavy e, týkajúce sa ich medzinárodných právnych záväzkov. Neváhali sme e, veľmi jasne demonstrovať našu pozíciu v týchto veciach. Zaznamenal som vašu poznámku týkajúce sa e, samitu EU-Afrika ku koncu novembra. Uvedomujem si, že diskusie s Africkou úniou v tejto veci prebiehajú. Nebudem však o tom hovoriť do podrobnosti Beriem však na vedomie vašu poznámku. K otázke e, výboru prezidenta Bekyho, ako by sme mohli napomôcť s odporúčaniam jeho, jeho e, a ich implementácii jeho odporúčaní. Jeho tým e, sme, sme, sme sledovali takisto tá časť správy, ktorá sa týka zmierenia na samite, e, samite e, Africkej únie sa rozšír, rozšír, rozšírila jeho pôsobnosť. Pripisujeme veľkú, veľký význam úlohe prezidenta Mbekyho v celom procese e, v mnohých otázkach týkajúcich sa Sudánu. Európska únia poskytla technickú expertízu s cieľom podporiť jeho zapájenie sa do práce Eh, na eh, referende napríklad, prípravy referenda. Pán Tánok eh, sa ma spýtal viacero otázok. Napríklad otázku, čo by sa mohlo stať, ak, ak by Južsudánska vláda zvolila takú unilaterálnu cestu, ako by potom reagovala Európska únia to sú také špekulácie, viete, čo by sa mohlo stať. To, čo my robíme, je to, že zdôrazňujeme, že EÚ chce, aby e, referendum e, prebehlo podľa e, predpisom CPA, aby to bolo načas a určitým vieryhodným rešpektovateľným spôsobom a najlepším príspevkom z našej strany by mohlo byť neustále trvať na plnej implementácii týchto e, nariadení, pretože, týchto podmienok, pretože pre nás je to najlepšia cesta vpred. A pokiaľ ide o otázku, čo by sa mohlo stať juhosudančanom na severe, je to kritická otázka týkajúca sa tiež e, teda severano žijúcich na juhu. Je to jeden z najcitlivejších materiálov, problematík, ktorá sa v rámci e, diskusí o dojednaniach po referende pre obdobie po referende, referende diskutovala. Všetko závisí teda od výsledku referenda, ale e, osoby by tu mali mať zároku, že sa nestanú, nestanú cieľom problémov. Mali by sme vysývať obe strany, aby sa snažili dospieť k e, zhode v tejto problematike. Je to jedna z najkritickejších oblastí e, v období pred referendum, aby boli dostupné primerané záruky Takisto ste položili otázku týkajúcu sa možného e, odročenia e, žaloby, e, žaloby Bezpečnostnej rady a aj vlastne trestného tribunálu. Nebudem to komentovať snáď. V Bezpečnostnej rade OSN môžem povedať, že že ona má, má právomoc odročiť Eh, žalobu o obdobie do maximálne jedného roku. Až do te- nemá však právomoc eh, zrušiť žalobu úplne. To sa už po dlhú dobu diskutuje s Africkou úniou. Toto možnosť sa diskutuje. Nemyslím si však, že momentálne je to na stole. Ako som už zdôraznila, je to otázka odročenia nie je tu naozaj moc e, Bezpečnostnej rady anulovať zatýkač, ktorý e, Medzinárodný súdny tribunál vydal, trestný tribunál vydal. Pokiaľ ide o identitu e, hlavného pozorovateľa a um, volieb, tu ešte nebolo prijaté rozhodnutie a pokiaľ ide o moje vlastné, pe, môj vlastný pe, personál a logistické zabezpečenie, nuž uh, um, za zaujala som túto pozíciu e, v čase, kedy môžeme hovoriť o určitom prechodnom období rozvoja, e, iba rozvoja e, európskej vonkajšej služby. Všetko treba privnímať práve v svetle tohoto rozvojového, vývojového obdobia. Všetko závisí od baronky Aštonovej. Budem však úzko spolupracovať v budúcnosti s novým generálnym riaditeľom pre Afriku. Keď sa zaplní táto pozícia, budeme spolupracovať s jeho tímom a cieľ je zabezpečiť to, aby tieto týmy boli čoraz viac integrované do eh, Európskej vonkajšej služby. Ako som už, eh, na, ako som už povedala, na začiatku mandátu budem musieť vidieť naozaj, či mám dostatočný tím a či dokážem dostať úlohám, ktoré sú predo mnou. Momentálne som dostala eh, lese pase Európskej únie. To je ďalšia vaša otázka. Pán Weigel sa pýtal eh, na hĺbšiu politickú analýzu toho, čo by sa mohlo stať v čase referenda. Spomínali ste obavy týkajúce sa oblasti. Toto všetko môže viesť k násiliu. Regionál, eh, krajiny regiónu majú obavy samozrejme je tu nervozita k budúcnosti, čo by sa mohlo udiať. A práve preto vyviame tlak na zúčastnené strany, aby zabezpečili to, že tento proces čokoľvek sa udeje, aby bol mierumilovný. A opätovne v tomto kontexte jeden z najlepších spôsobom, spôsobov e, na zníženie e, rizika je snažiť sa pokročiť v diskusiách o referendových diskusiách vrátane bezpečnostných e, materiálov takisto aj k ďalším prvkom, pretože čím viac vecí dohodneme vopred, tým menšie riziko problémov. Pokiaľ ide o pravdepodobný výsledok, nuž to je otázka e, ľudí na juhu Sudánu, aby to rozhodli, ale je tu nie je tajomstvom, že že sú tu veľmi silné náznaky e, takých tendencií odtrhnutia sa v parlamente, ale to sú len špekulácie samozrejme. Takisto možno od iných žiadať otázku, ako vnímajú možný výsledok. Tak e, referendové pravidlá umožňujú určité e, percentuálne hranice. Musí sa zúčastniť 60 e, registrovaných voličov. To je teda ďalšia ďalší kritický e, faktor. E, spomínali ste aj potrebu e, di, e, dialogu s Kali Ibrahimom a ďalšími. Musíme robiť maximum o to, aby sme podporili e, týchto ľudí, aby sa s, e, s, podielali na mierovom procese. Abdul Wahid je v Paríže, nemyslím si, že zatknutý je vo veľmi pohodlných podmienkách. Určite však e, my a ďalší medzinárodní partnery sa budeme snažiť podporovať týchto dvoch e, pánov, aby sa pripojili k tomuto procesu. Halil je, pokiaľ viem, v Tripolise, v Líbii a bolo by treba ho navádať k tomu, aby sa zúčastnil rokovaní v Dohe. To by bolo naozaj e, len nápomocné našim veciam. Otázka ďalšia, ktorá odznela, sa týkala, pán Svensson sa pýtal na distribúciu príjmov e, z ropných spoločností medzi e, juhom a severom a teda všeobecne súkromné záujmy obávam sa, že túto otázku môžem e, brať len na vedomie a ťažko sa k nej môžem vyjadriť. Samozrejme, že sever e, riskuje, že e, stratí výrazný no, podiel príjmov z ropy, keď sa otrhne juh. A samozrejme, že toto je vec, ktorá momentálne je predmetom rokovania medzi týmito dvoma stranami a snáď ešte prejdem k otázke k pani Lunáček, ktorá sa pýtala na úlohu ropných spoločností e, v procese referenda a ako by sa mali distribuovať prostriedky. Um, e, myslím si, že veľmi dôležitú úlohu zohrávalo Norsko, podporujúc obe strany v príprave rokovaní, pokiaľ išlo o otázky pokiaľ ide o otázku e, práve ropy, s cieľom zabezpečiť to, že základné údaje potrebné pre rokovania sú k dispozícii, aby tu bola väčšia transparentnosť. Nóri tu učinili veľmi užitočné kroky v tejto oblasti. Myslím si, že my v EÚ by sme mali e, tieto súčasnené strany podporovať, aby sa e, rokovania e, s cieľom dosiahnuť e, dohodu zrýchlili. Dvaja z vás, e, pani Hautala a ďalší člen, sa pýtali na otázku bojovníkov za ľudské práva. Takisto pani Lunaček mala rovnakú otázku. E, hovorila o e, organizáciách bojujúcich za práva žien. Musím povedať, že počas moje, fungovania v tomto mandáte Mojím cieľom bolo a je mať úzke kontakty e, s ľudskoprávnymi e, organizáciami, organizáciami mimovládnymi. Európska únia financuje množstvo lokálnych ľudskoprávnych mimovládiek v Sudáne prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. EÚ takisto e, predstúpila s konkrétnymi prípadmi porušenia ľudských práv dopad e, e, alebo za, za, zadržanie e, poradnej Rady pre ľudské práva v Sudáne, dopad tohoto kroku na práva týchto zastancov ľudských práv. Delegácia v Kartúne má takisto dôležitý, dôležitú úlohu zodpovednosť za riešenie otázky ľudských práv Otázka ďalšia, ktorú položila pani De Kaiser, sa týkala v prvom rade úlohy alebo dopadov možného e, odtrhnutia Južného Sudánu na Darfur. K tomu môžem povedať len toľko, že hnutia v Darfúre nežiadali o nezávislosť. Hlavná otázka tam znie, či tu má byť samostatná oblasť Darfúru a to je jedna z tých otázok, ktoré sú nevyriešené v rámci prebiehajúcich rokovaní v Dohe. E, názory sa tu líšia. E, veľká časť občianskej spoločnosti Darfúru vyjadrila záujem o takýto krok a som presvedčená, že čokoľvek sa udeje vo vzťahoch medzi severom a juhom, bude mať určite dopad na situáciu v Darfúre, ale Nechcem špecificky e, hovoriť o tom, ako sa to vyprofiluje. Pokiaľ ide o pozorovateľskú misiu EÚ, už poučenia hm, e, z volie pre referendum by sa dali práve vyvodiť. To som sa snažila vysvetliť počas prvej návštevy v Sudáne začiatkom mesiaca. V záverečnej správe, ktorú vaša misia vytvorila, E, e, zazneli veľmi, e, veľmi dôležité odporúčania práve vo vzťahu k referendu a chceme upútať pozornosť volebnej komisie pre referendum z Južného Sudanu, aby zvážili, ako možno tieto poučenia konštruktívne aplikovať pre dobro, pre dobro referendového procesu. OSN chce tentokrát zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu a to tak, že vytvorí podporné body vo všetkých oblastiach, volebných oblastiach. A takisto sa chce vyvíjať väčšia snaha na e, školenie, trénovanie e, juhosudanských policajných zložiek s cieľom pripraviť ich na referendum. Takže určité pozitívne kroky boli prijaté, vychádzajúc e, z poučení z volieb. Pokiaľ ide o dopady na alebo dopady volieb na širšiu politickú alebo situáciu, demokratizáciu v Sudáne. Myslím si, že vládnúce strany na juhu i severe získali e, dominantné e, väčšiny a tie menšinové strany oveľa menšie podie, e, podiely. A čo my potrebujeme naďalej zdôrazňovať význam rešpektovania základných slobôd, tlače, zhromažďovania sa i ďalších, a to robíme v kontexte tej potreby vytvoriť e, vieryhodné, rešpektované referendum. Musíme vytvoriť takú politickú atmosféru, kde sa rešpektujú tieto základné slobody. Takéto body budeme zdôrazňovať a budeme naďalej bojovať za demokratizačný proces v Sudáne. Myslím si, že ten posledný, posledná otázka sa týkala postavenia e, moslimov v Severnom Sudáne od pani Lunaček. Veľmi dobrá otázka. Áno, sú tu problémy spojené s moslimami v niektorých oblastiach vrátane tých, ktoré sa týkajú e, E, implementácie e, zákona o verejnom poriadku. Je tu oficiálny orgán, ktorý bol e, vytvorený v rámci toho, tej mierovej dohody, má medzinárodnú podporu, ale potreboval by väčšiu. A toto je jeden z takých jasných nástrojov, ktorými sa zabezpečí to, že tieto aspekty CPA Eh, získajú väčšiu pozornosť. Ďakujem. Bene, ringraziamo, signora Ďakujem, pani veľvyslankyňa. Bolo to naozaj veľmi prínosné a zaujímavé stretnutie s vami. Preukázali ste vôľu spolupracovať a preukázali ste tiež svoje skúsenosti. Vidíme, že vkladáte do e, svojho mandátu aj vaše. Zahajujeme teda kontakty, ktoré budú pokračovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch a dúfam, že aj vy ste sa mohli presvedčiť o tom, že chceme spolupracovať na tejto veľmi citlivej a veľmi dôležitej otázke pre občianské práva, vývoj demokracie a stabilitu vo vzdialenej krajine, ktorá nám však leží na srdci. Ďakujem, teraz prerušíme na chvíľku a budeme pokračovať o 16.30 hlasovaním o, o správe kolegu Volského. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto, possiamo... Poprosím kolegovia, aby ste zaujali svoje miesta. Začneme s hlasovaním. Budeme hlasovať e, o zmene doplnení služobného poriadku úradníkov európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Pán Sarius Volsky požiadal o slovo pred hlasovaním. Ak mi to potvrdíte, tak nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne, pretože už sme sa toto hlasovanie raz pokúsili e, dokončiť a do, dohodli sme sa, že budeme mať týždeň na to, aby sme mali dialog s Júri. E, nefungovalo to z objektívnych dôvodov. Musím povedať, že som veľmi vďačný za spoluprácu, ktoré sa mi dostalo so všetkými politickými skupinami, e, koordinátormi a tieňovými spravodajcami. Mm, tie návrhy, e, snažil som sa čo najviac zapracovať. Myslím, že sme dosiahli celkom rozumný kompromis Rešpektoval som hlavné želania všetkých politických skupín, pokiaľ ide o dôraz tak sú tu také tri hlavné smery geografické, inštitucionálna rovnováha, rodová rovnosť a tiež chceme posilniť tie hlavné Eh, želania, aby tu bol silný komunitárny aspekt a primeraná úloha Európskeho parlamentu vo vzťahoch s novou diplomatickou službou. Najťažšie eh, bola tá, najťažšia bola tá geografická zastúpenosť eh, a chcel by som len zopakovať, že už sme sa dohodli a hlasovali v júli e, v, v úvodnom ustanovení 7 legislatívne usnenia rozhodnutia rady v tomto znení článok 6 bod 6 rozhodnutia rady o geografickej rovnováhe rodovej rovnosti mal zahrnať a tak ďalej. Rečník číta veľmi rýchlo. Takže toto som dodržal tie, všetky tie záväzky z hlasovania v júli, vrátania odseku 7 a stanoviska parlamentu a transponoval som to, tak povediac, do môjho stanoviska formou dvoch identických pozmeňujúcich návrhov 23 a 29. A získal tá finálna verzia podporu dvoch skupín SD a CBP a všetkých, te, EPP a SD, pardon, a teda boli tu určité pripomienky, e, takže som trošku zmiernil niektoré e, časti, nahradil som tam geografické znenie, čím sme sa vyhli tým kvótam. Nie je to o kvótach, ale o e, cieľoch e, zamestnať. Dnes ráno stanovisko bolo schválené našimi kolegami v rozpočtovom výbore, vrátane našich pozmienci návrhov 23 a 29 veľkou väčšinou, takže dva výbory v prípade, že my to schválime, e, vyšľú podobné signály výboru Júri, ak teda bude takáto vôľa nášho výboru, ak to príjmeme, tak budeme mať dobrý kompromis a dobré východiskové pozíciu, aby sme odlo- odoslali naše stanovisko Júri a na trialogu v pondelok som počúval spravodajcu pána Rabkaja a on zdôraznil, ako Dôležité pre nich je vypočuť si stanovisko AFETu, čo je e, e, kľúčový a tak povedať najlepší znalec tejto témy, ktorú tu riešime, pretože to nie je len o zamestnancoch, ale aj o zahraničnej politike. Samozrejme, že toto nie je koniec celého procesu, budú tu ďalšie kroky, pretože potom to pôjde do jury a potom bude plenárka a z tohto dôvodu si myslím, že môj návrh je dobrý, dobré stanovisko maximálne jasné a silné, aby to bol základ ďalšej práce tak, ako to ten proces predpokladá. Takže ešte raz ďakujem za spoluprácu a Predkladám to nášmu výboru s plným presvedčením, že teda môj návrh e, odzrkadľuje názory a želania členov, všetky tie myšlienky o spoločnej diplomatickej službe, o ktorej diskutujeme už veľmi dlho v tomto výbore. A vyzývam všetkých kolegov, aby sa to, na to pozerali čo najpozitívnejšie a a takto teda postupovali aj pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem. Pán Sarius Volsky o slovo požiadal aj pán Barok. Jedna minúta, prosím. Pán predseda, je to síce trochu ťažké eh, zvládnuť za minútu, ale pokúsim sa. Minule som eh, predložila návrh e, to celé presunúť. Odvtedy sa toho však veľa udiala. Pani Eštonová e, povedala, čo sa e, udeje s veľvyslanectvami a musíme zabezpečiť, aby pri agende geografickej vyváženosti sme sa pohli tým správnym smerom a aby sme v týchto bodoch mm, neurobili nič zlého Eh, ďalej ide o rovnováhu eh, rodovú v rámci špičkových pozícií. Eh, zdá sa, že tamto bude v poriadku. Minulý týždeň sme teda na to upozorňovali a zdá sa, že to už bolo vzaté na vedomie. Kolega Serius Volsky má pravdu že sa to uberá všetko dobrým smerom. 6.11. E, vo výbore Júri sa ešte bude e, rokovať a pán e, Rabkaj určite sa bude zaoberať ešte viacerými bodmi. Nevychádzame už z kvót, ale hovorí sa už tam doslova o indicative recruitment. Uh, Takže to je tiež znakom, že sa približujeme v našich stanoviskách a je to vlastne akási už celkom dobrá fáza smerom k dosiahnutiu rovnováhy. Chcel by som ešte upozorniť na to, aby sa nezabudlo na to, že to, čo sme dohodli e, s kolegami, e, je už vlastne platnou legislatívou. Musí sa dosiahnuť rovnováha a už dnes v e, rámci jednotlivých nariadení je dodržiavaná. 2013 sa uskutoční revízia v prípade nezvoda. Uvidíme, či táto formulácia, na ktorej sa dnes e, dohodneme, e, bude schopná e, dosiahnuť väčšinu. Posledný vystúpi pán Lázor. Nech sa páči na jednu minútu. Pán predseda, kolega Sarius Volsky povedal, že dve skupiny sú tie najdôležitejšie, ktoré sa tu zasadzujú určité veci pôvodne. E, tu boli štyri skupiny a je mi ľúto, že tu už nie sú, takže v rámci diskusie o rovnováhy e, sme stratili z očí princíp kvalifikácie, skúsenosti a tak ďalej. Vidím a teším sa, že je to teraz trochu lepšie e, za pomoci pozmeňovacích návrhov, ktoré predložil kolega Sarius Volsky, e, najmä čo sa týka e, návrhov, ktoré predložil kolega Kinok tam ide o tie ciele. My sme samozrejme za vyváženosť, za geografickú vyváženosť, za rodovú vyváženosť, inštitucionálnu roz, r, vyváženosť. Bez osporu. Mám však technickú otázku a ústny pozmeňovací návrh. Technická otázka je nasledovná. Existuje nový ústny pozmeňovací návrh nášho kolegu, ktorý sa vzťahuje na 17. Avšak 17 je v kompromise 1 a z hlasovacej listiny nevidím, či nový ústny pozmeňovací návrh sa týka kompromisného pozmeňovacieho návrhu 1. To nevidím e, zo zoznamu, takže navrhujem nasledovný ústny pozmeňovací e, návrh po anglicky. E, je to kompromis medzi 17 a 38, medzi pánom Volským a pani Brantnerovou a na konci sa uvádza nasledovné. V súlade s 97 týchto usmernení odsek 1, pokiaľ ide o e, nábor, ten by mal byť v súlade s ďalšími pravidlami pre inštitúcie a e, dočasní zamestnanci najvyššieho e, najvyššej integrity a štandardu by mali byť na, najímaní na základe geografického zastúpenia, pričom sa zabezpečí rodová rovnosť a moja ústna to je môj ústny pozmeňujúci návrh, pretože nerozumiem, prečo na základe geografického vyváženia najímame uh, a snažíme sa o, o kvalifikáciu. Musí to byť naopak, na základe kvality najímať a snažiť sa o e, vyváženosť geografickú. preto moja ústna pozmeňujúca poznámka je následovná. Potom by to vyzeralo takto. Nájem by sa mal snažiť zabezpečiť inštitúciám e, dočasných i stálych zamestnancov najvyšších schopností, efektívnosti a integrity, pričom sa budeme súčasne snažiť o geografické i rodové vyváženie. Chcem poprosiť, aby tento ústny pozmeňujúci návrh bol daný s e, odpovedajúcim spôsobom na hlasovanie. Ďakujem. Onorevole Peterle. Peterle. Attenzione però, io non so... Mm. Poprosím o pozornosť. Nie, nemôžeme teraz otvárať diskusiu, začína diskusiu. Dal som slovo spravodajcovi, niektorým tieňovým spravodajcom, ktorí chceli uh, niečo povedať, ak máte nejakú námietku k uh, hlasovaciemu zoznamu. Ak nie je možné hlasovať dnes, potom musíme hlasovanie odložiť. Ak máte problémy, s eh, hlasovacím zoznamom. Teraz skutočne nie je tá práva chvíľa, aby sme o tom hovorili. Ja si vypočujem vaše názory, áno, ale dnes máme naplánované hlasovanie a nie rozpravu. Ak máte námietky k jednotlivým pozmeňovacím návrhom, ak chcete pozm- predniesť ústny pozmeňovací návrh, tak sa vyjadrite v okamihu, keď budeme preberať ten konkrétny pozmeňovací návrh. To je bežný postup pri hlasovaní, takže ja uzatváram rozpravu a diskusiu v tomto okamihu a zahajíme hlasovanie. A ak budete mať nejaké námietky k hlasovaniu pri jednotlivých pozmeňovacích návrhoch, zodvihnite prosím ruku a povedzte, že chcete predniesť ústny pozmeňovací návrh. Ináč budeme postupovať podľa toho, čo tu máme napísané. Je mi ľúto, ale pravidla sú pravidla, sú také, musíme ich dodržiavať, aj keď možno budete mať námietky. Takže teraz začneme. Začneme s pozmeňovacím návrhom 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme si to elektronicky, prosím. Určite ste už vložili kartičky, zahajujem elektronické hlasovanie, pozmeňovací návrh 13. E, otváram hlasovanie. 60, zo 60 hlasovalo 46 hlasov za, 14 proti. Takže Pozmeňovací návrh 14. Ako ďalší, kto je za? Proti? Prijatý. 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 1 s ústnym pozmeňovacím návrhom pána uh, eh, Landstorfa. Ak ste za ústny pozmeňovací návrh, kto nie je za ústny pozmeňovací návrh? Kto nie je za tento ústny pozmeňovací návrh? Zadvihnite ruku. Kto nie je? Kto nie je za? V tomto prípade, ak vás je 40 na zasadnutí, ktorí sú proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu na plenárke, potom nie je, ale tu nám stačí 4-5 osôb, ktoré sú proti ústnemu a už sa o ňom hlasovať nemôže. Takže o ňom nebudeme hlasovať a budeme hlasovať o kompromise 1 v pôvodnom znení. Kto je za, Prepačte, je tu technická otázka. Osný pozmeňovací návrh kolegu Sariusa Volského sa e, vzťahuje aj na pozmeňovací návrh 17. E, týka sa teda aj kompromisu 1? To je moja otázka. Tu e, v 13. je že ústny pozmeňovací návrh spravodajcu sa vzťahuje aj na 17 a tak ďalej, čo znamená, že 17 je tam už zahrnutá. Kompromis 1 pokrýva pozmeňovací návrh 17, takže mám otázku na pána kolegu Sariusa Volského. To, čo e, navrhuje pre článok 17 ako ústny pozmeňovací návrh, či to je aj kompromis, teda ústny pozmeňovací návrh pre kompromis 1. Allora, onorevole, onorevole Cyrus Vosky, forse lei può dare Pán Sarius možno vy uh, nám um, dokážete odpovedať. Či súhlasíte s námietkou pána Lambsdorfa, aby sme e, zladili kompromis 1 s ústnym pozmeňovacím návrhom 13, ktorý zahrňa aj bod 17 a je tiež súčasťou kompromisu 1. Takže počkáme na vašu odpoveď a potom budeme pokračovať v hlasovaní.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 si hemos, si hemos comprendido bien la propuesta... Pán predseda, ak som to správne pochopil, pokiaľ ide o tento ústny pozmeňovací návrh kolegu Lansdorfa, je to v podstate len zmena v poradí kritérií. Najprv sú tu otázky zásluh a zostáva tam tiež otázka eh, rodová. To tam zostáva zachované, že je to tak? <laughs> Aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma allora la proposta di... Dobre, takže návrh eh, je nasledovný. Doplníme ku kompromisu 1 slovo inštitucionálny eh, do tretieho riadku od konca a to by nám umožnilo zladiť to s ústnym pozmeňovacím návrhom. Toto chcete, pán Lansdorf? Uh, e, najprv by som chcel vedieť, či toto vôbec chcete a potom dám slovo vám. Uh, pán predseda, uh, to by bola tel, te, technická otázka, či otázka te, institutional balance je aj v kompromise jedna. Domnievam sa, že je to tak. Domnievam sa teda, že áno. Ústny pozmeňovací návrh e, sa však bude e, nahrádzať recorded of the basis of. Änderungsantrag sollte abgestimmt werden. Myslím si, že by sme mali hlasovať o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu. Máme tu štyri, e, štyroch poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť k tomuto vodu, bodu. nie som príliš naklonený tomu, aby sme postupovali týmto neobvyklým spôsobom, aby sme teraz diskutovali o jednotlivých bodoch textu a vyjadrovala sa k tomu teraz, e, vyjadroval sa k tomu celý rád kolegov, keď už máme hlasovací zoznam. Ak chcete vyjasnenie, to je v poriadku, vyjasníme si to, ale stanoviská už, musia byť, už museli byť predsa jasné skôr Pán predseda, mali sme naozaj dodatočný týždeň a preto myslím si, že by sme nemali veci komplikovať. Pokiaľ ide technické otázky, áno, súhlasím. Môj zámer 4, 15, 21 a tak ďalej, 40, tie ústne pozmeňujúce návrhy mali za cieľ e, z, zrovna, rovnoprávniť všetky tie tri kritéria, rodo, rodovú, geografickú i kvalitatívnu líniu na jednu úroveň. Takže Malo by to znieť takto. Som však proti tej e, zmenenej formulácii zatiaľ, čo sna- sa snaží súčasne o a tak ďalej, čo oslabuje tú pôvodnú formuláciu. Come dicevo poco fa, di inserire Takže vy e, hovoríte, že by sa tam začlenil inštitucionálny aspekt do tretieho riadku zo spodu v tom kompromise 1 a tým by sa to všetko viedlo do rovnováhy. Takže sú tu teraz štyri osoby, ktoré požiadali o slovo. Nesúhlasím ale teraz s tým, aby sme kolegovia otvárali diskusiu. Pán Tanok, Môžem to komentovať ako e, ten, kto hovorí po anglicky. Ak zameníme slovo with slovičkom of, tak sa to vlastne priblíži zámeru. Teraz to momentálne e, vyzerá, že niekto je na vysokej úrovni, ale nie e, najvyššie. Takže ja navrhujem, aby ústna pozmeňujúca poznámka k ústnej vyzerala, aby sa to tam dalo with. To je bližšie k cieľu E, nie je to však e, smerom k tomu našemu cieľu, ak tam je slovičko off. Ulteriore komplikácione. Dunque, Brantner. Ďakujem. Takže ďalšia komplikácia. Kolega Brantner požiadal slovo. Um, just very quick point. Veľmi stručná pripomienka objasním e, pozmeňujúci návrh pana Lamstorkna, ktorá sa zmení ten prvý princíp, ale či by teda potom akceptoval e, tú inštitucionálnu a rodovú rovnováhu. Je to tak správne? E, e questa la formulazione con la... Áno, takže toto je tá formulácia, že by sa tam doplnilo to slovo inštitucionálny, okrem tých výrazov, ktoré už tam sú. Takže týmto by som to uzavrel rád, áno? Ha accettato, no? Il with. Ecco. anziché Allora, possiamo votare... Takže budeme hlasovať s týmito upresneniami o pozmeňovacom návrhu kompromisu 1. Navrhujem, aby sme text už nemenili. Takže hlasujme, hovorí pán Volsky, potom, ako tam dodáme to inštitucionálny medzi tý, ten aspekt rodový. To som práve chcel urobiť. Po tom, čo som si vypočul vaše názory k tomuto detailu, tak sme tam doplnili to, ten, toto adjektívum a teraz budeme hlasovať o kompromise 1. Takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Devetnáctka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Budeme elektronicky hlasovať o devetnáctke. Pozmeňovací návrh 19. 62 hlasovalo, 46 za, 16 proti. 39, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, prijal 20, kto je za? Proti. Zdržal sa, prijatý. 41, kto je za? Proti. Zdržal sa, prijatý. 21, kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 2 v troch častiach. Prvá časť, e, ospravedlňujem sa dve časti, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 40, nie, ten je bezpredmetný. 23. E, ústny pozmeňovací návrh spravodajcu, kto je za? 23. E, pani Brantner. No, v duchu toho, aby sme to zjednodušili, neskomplikovali, e, len toto objasnenie by malo byť e, v zápisnici. Chcela by som zabezpečiť, aby ten zmenený odsek, ako to povedal pán Volský, znamenal, že prvé kritérium je kvalifikácia a potom Eh, referenčná hodnota kinok. Eh, a teraz citujem. I would like to be sure. Chcela by som, aby sa to vysvetľovalo tak, že kvalifikácia je na prvom mieste a potom eh, referenčná hodnoty kinok. Takže takto by som to chcela presadiť. Relatore può rispondere su questo punto? Prego. A pán spravodajca, môžete odpovedať? Iba kvalifikovaní ľudia sú zvoliteľní do európskej diplomácie. To je moja odpoveď. Eh, Dobre. Takže kvalifikácia ako prvá a potom stiahujem svoj ústny pozmenujúci návrh. Allora, andiamo. Eh, ma ogni volta c'è... <laughs> Finiamo. Vabbè, io ah, do... Dobre, e, dám ešte e, vám slovo, ale naozaj už posledný krát, pretože hlasujeme a nediskutujeme. Technické objasnenie bulharskej verzii sa hovorí, že 31. decembra 2010. Myslím si, že to je príliš optimistické. Mal by to byť rok 2020 pre tých, ktorí máte bulharskú verziu. Uh, a potom e, zásluhy a kvalifikácie nie je teda nevinutné to znovu tam zavádzať. Myslím si, že návrh je jasný, takže poďme hlasovať. È la decisione 2010, quindi rimane 2010. Ottimista o no, è quello che scrive rozhodnutie bolo 2010, či optimistické, či to je optimistické alebo nie. E, je to tu takto uvedené. Takže 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Nasleduje 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto, myslím, že je za E, zamietnutý, 42, 24. Takže 42 ešte raz elektronicky skontrolujeme. Asi som postupoval príliš e, rýchlo. 63 hlasov, 33 za, 29 proti, prijatý. 24, e, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 43. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý 27, kto je za, e, nebol e, stiahnutý 28, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 44, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 29, kto je za, a nie, ten je e, do 23 zahrnutý. 20, 29, kto je za? 29, kto je za, proti. Lepšie, keď si to prekontrolujeme elektronicky. 29. Otváram hlasovanie elektronické, končím elektronické hlasovanie. 63 odovzdaných hlasov, 48 za, 15 proti, prijatý 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý Úvodné ustanovenie 1, kto je za? Proti, zdržal sa. Dvojka, kto je za? Proti, zdržal sa, prijatý. 32, kto je za? Proti, zdržal sa, prijatý. Trojka, kto je za? S ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je proti? Zdržal sa, prijatý. 31, kto je za? Ospravedlňujem sa, je bezpredmetný, lebo sme prijali trojku. Štvorka, kto je za štvorku? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Prejdime ďalej k peťke. Kto je za peťku? Proti? Nevidel som to dobre, takže budeme elektronicky hlasovať o peťke. Hlasujeme. 62 hlasov, 63, 47 za, 16 proti, prijatý návrh 6, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý sedmička, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý osmička, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý deviatka, s ústným pozmeňovacím, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Tri, mm, desiatka bola stiahnutá, 34, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Jedenástka, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 35, kto je za, proti, zdržal sa, mm, od, zamietnutý. 12, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Elektronicky budeme hlasovať o, o pozmenenom celkovom návrhu. 63 hlasujúcich. 63 hlasov bolo odovzdaných, 54 hlasov za, 3 proti, šiesti sa zdržali. Takže aj pán kolega Brok hlasoval za. E, radi by sa ojali slova ešte kolegovia. Ja som hlasoval za. Niekto bez karty tu ešte um, zdvihol ruku, pán Brok sa už vyjadril dobre. Aha, e, chcete vysvetliť hlasovanie? Nech sa páči, pán kolega Brok. Poprosím, aby ste boli ticho. Pán predseda, poprosím do protokolu e, že toto eh, je eh, potrebné interpretovať eh, v, s vysvetlením pána kolegu Sáriosa Volského na otázku pani Brantnerovej, že tu neexistuje kvóta, pokiaľ som tomu správne pochopil porozumel. Otázka kvality má prednosť pred e, všetkými ostatnými a táto otázka kvality e, je nadradená nad všetkými ostatnými, čiže nebude e, predmetom nejakej revízie. V rámci všetkých skupín to budú takto všetci vnímať a to je dôležité v rámci ďalších rokovaní. Ďakujem. Tento názor sme zaregistrovali. Pani Brantner, dúfam, že to bude skutočne takto e, interpretované. E, my sme sa e, zdržali, lebo sú tam ešte možnosti inej interpretácie. Keď ste to povedali teraz, teda je to zaujímavé, že ste to povedali až teraz, predtým, keby ste to boli povedali, bolo by to bývalo trošku lepšie a nápomocné. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ešte sa niekto hlási o slovo? To je skutočne živá diskusia. Pán kolega Peterle, nemohol som sa vyjadriť skôr, ale chcem povedať, že som e, hlasoval za kompromis 1 v presvedčení, že sme nezmenili slovo v súlade s geografickou reprezentativitou on the basic of geographic representativity Così abbiamo solo inserito la... Áno, e, len e, sme tam zakomponovali e, slovo inštitucionálny. Text nebol menený, pán Lambsdorff, a ja som k tomu ešte chcel stručne niečo povedať. A síce dúfam, že to chápu všetci kolegovia, tak ako teraz Mm, vysvetlil kolega Brok, že pre európsku e, zahraničnú diplomáciu chceme tých najlepších a keď e, ich e, rekrutujeme, tak sa podľa možností má postupovať podľa geografických, rodových a ďalších kritérií. Musím povedať, že rovnako ako kolegyňa Brandner už povedali a kolega Brok, Eh, že tento text môže byť interpretovaný aj inak a preto s textom v predloženej forme nemôžeme byť až natoľko spokojní, ako by tomu bolo v prípade, keby sme to boli naformulovali úplne čisto eh, dúfam, že v praxi bude vždy na prvom mieste len a len kvalifikácia, žiadne iné úvahy. Ďakujem pekne hovorí pán predseda. Ďakujem za hlasovanie. Pán Svoboda? A prepáčte, zabudol som na vás. Budem veľmi stručný, len dve pripomienky. Poprvé, chápem, Eh, tú úlohu, ktorej sa ujali eh, negociátori eh, na základe správy kolegu Sáriusa Volského. Je to jasný signál rady a samozrejme aj pani Eštonovej, aby sa silnejšie zohradnili tieto otázky, ktoré v minulosti boli zanedbávané. Geografická rovnováha, rodová rovnováha, a e, to druhé, myslím si, že mali by sme prestať e, e, zásluhy, schopnosti tu nejako dávať do konkurencie ku geografickej reprezentatívnosti alebo rodovej rovnosti. Myslím si, že je to možné takto urobiť a je možné akceptovať aj návrh rady, že oboje musí byť splnené a to je to, čo ja chápem z tejto správy nášho kolegu Sariu Savolského, kolega Severy. Veta, potrebujeme kvóty, pretože zásluhy, eh, nebola sa im, eh, neprikladala sa im tá rozhodujúca eh, mm, dôležitosť iba keď zásluhy sú požadované, ale nie zvažované, iba vtedy budeme mať takúto rovnováhu a preto potrebujeme aj kvóty. Toto je otázka, nie či sme boli za alebo proti zásluhám. My sme za skutočné presadzovanie zásluh, ale to na nešťastie sa tak nedeje, preto musíme opraviť e, ten výsledok, musíme mať na mysle dlhodobý prístup. Dobre, takže môžeme ukončiť tým, že dáme slovo pánovi spravodajcu a potom musíme postupovať ďalej podľa nášho rokovacieho poriadku. Ďakujem, pán predseda. Vidím, aká je tu veľká potreba ďalej diskutovať a v budúcnosti budem venovať e, pozornosť e, fungovaniu tejto služby ako takej. Súhlasím so všetkými, ktorí zdôraznili tú potrebu zásluh ale som absolútne proti tým, ktorí sú proti zásluhám a rozličné, e, rozličným rovnováhám, ako napríklad geografickej, aj v extrémnom prípade interpretácie a e, v tom zdôrazňovaní je ofenzívne voči niektorým krajinám, pretože kandidáti z týchto krajín by mali byť menej kvalifikovaní ako z iných a to nie je pravda. také, taký rozkol sa už nesmie e, príjmať v tomto výbore a v tejto inštitúcie. Samozrejme, zásluhy sú prvoradé, to je také jasné, ale nedá sa to použiť ako zámienka na zavadzanie nerovnováh a nie všetci musia mať e, diplom z Etonu alebo Oxbridge či z Cambridge na to, aby boli považovaní za kompetentných kompetencie, a už sa blížim ku koncu, kompetencie nie sú geograficky neutrálne, pretože niektoré kompetencie sú väčšie v niektorých častiach únie. A my by sme sa mali poučiť z týchto častí únie, aby sme nevytvárali diplomácie, ktorá je reprezentatívna iba polovici únie a nie celej Únie. Ďakujem. Va bene, allora chiudiamo qui. Eh, abbiamo il ministro Klimkin che ci sta aspettando. poriadku, takže máme tu ministra Klimkina. Nediskutujme teraz o tom, hovorí pán predseda. Budeme mať plenárku a môžete tam sa vysloviť. Júri je vedúcim výborom tejto o, o, otázke, ale teda, ak chcete len hlasovať, tak môžete samozrejme Takže teraz prichádza ukrajinská delegácia. Uh, please uh, sit down, uh, colleagues. the minister has to start. Kolegovia, sadnite si prosím, pán minister musí začať teraz o štvrť. Minuto al viceministro per gli affari esteri. Chcem privítať pána ministra zahraničných vecí pána Klimkina, takisto predsedu, pána Tarasiuka, predsedu výboru pre zahraničné veci Ukrajinského parlamentu. Toto stretnutie nám ukazuje, že Európska únia a predovšetkým náš výbor a samozrejme aj e, delegácia pánu, pána Koveka, aj mnohí majú veľký záujem. Ukrajinu je to dôležitá téma dôležitá krajina pre nás aj v rámci susedskej politiky a už dlho tvrdíme, že si želáme posilnenú integráciu medzi EÚ a Ukrajinou. Prebiehajú rokovania. Asociačná dohoda je v našom programe a osobitne nás zaujíma samozrejme stanovisko k vývojovým tendenciám v tomto scenárii. Sú tu problémy a ak áno, aké? Ako to vyzerá s uzavretím tejto dôležitej dohody? Myslím si, že prítomní kolegovia dokážu oceniť toto, keď, nám budú, keď nás budú informovať o programe a prioritách ich e, vlády. Pán kolega Tarasčuk je prítomný, takže môžeme si vypočuť názory exekutívy aj parlamentu väčšinové i opozičné názory teda. Z našej strany je tu samozrejme e, želanie a ochota všetky potrebné informácie e, získať na dobrú diskusiu. Chcem pod, privítať aj podpredsedu uh, delegácie pre Ukrajinu. Ten je tu tiež pre spoluprácu s Ukrajinou. Pán minister, Máte teraz 10 minút na to, aby ste priniesli svoj prejav. Pokúste sa prosím držať tohoto času, aby nám zostal čas aj na rozpravu. Budeme vás pozorne načúvať. Ďakujem pán Albertini, dámy a páni. Je mi ohromnou radosťou e, prehovoriť pred e, veľactenými členmi Európskeho parlamentu o našich vzťahoch v mojej pozícii e, e, námestníka ministerstva zahraničných vecí ako e, vedúceho vyjednávača v rámci prístupových rokovaní a takisto v rámci mojich skúseností diplomatických, takmer 10-ročných, tu vystúpiť a veľmi ma teší vystúpiť tu v Európskom parlamente v inštitúcii, ktorá je silným zástancom európskych ambícií Ukrajiny. Pre mňa je tiež veľmi dôležité a bolo dôležité vnímať to, tohoto, túto osobitnú otvorenosť, e, toto zástancovstvo našich ambícií do Európy, čo sa via, prejavilo aj v mnohých rezolúciách Európskeho parlamentu. Tento rok sa vyznačoval osobitnou e, aktivitou, e, osobitným uznesením k Ukrajine z 25. februára. Ukazuje to naš, našu v zmysle článku 49 e, dohody o Európskej, zmluvy o Európskej únie. To ukazuje oprávnenosť našej ambície na členstvo ako, člen, ako Európskeho štátu Takisto pokiaľ ide o vízový režim, e, splnením zoznamu kritérií s, cieľom, s týmto cieľom. V svojej krátkej prezentácii by som si dovolil tvrdiť, že v našich vzťahoch existuje pozitívny vývoj a je dôležité tento, toto tempo podporovať a rád by som chcel naznačiť, ako ho treba podporovať. Poprvé, Musím zdôrazniť, že európska integrácia pre Ukrajinu nie je otázkou zahranično-politickou, alebo lepšie povedané, nie len zahranično-politickou. V prvom rade je to otázka vykonávania komplexného programu vnútorných reforiem, čo nás vedie k oživovaniu všetkých kritérií pre ďalšie európske členstvo. A tu vidím množstvo kľúčových priorít pre blízku budúcnosť s cieľom vysporiadať sa s výzvami, ktoré sú pred nami. Prvá výzva, ktorá úzko súvisí, ktorá je mi blízka môjmu srdcu, je to asociačná dohoda. Dohoda, ktorá by mala byť inovatívna a ktorá je prvý typ takejto dohody, typom takejto dohody pre EÚ i Ukrajinu naše vzťahy by na jej základe mali byť e, politicky i ekonomicky integratívne. A kľúčová prídaná hodnota pre túto dohodu je samozrejme, že to by malo byť také komprehensívne zbližovanie medzi krajinami. A to by mala byť hnacia sila smerom k ďalšej integrácii pretože zmluva o partnerstve a spolupráci, ktorá funguje, je zmluvou, ktorá je o spolupráci. Mohli... Mali by sme ďalej spolupracovať, ďalej smerovať k spoluprá- od spolupráce k integrácii. A keďže Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji budúcich nástrojov, aj pokiaľ ide o Ukrajinu. Chcel by som sa chcel by som požiadať o taký e, nový, čerstvý pohľad na nástroje, ktoré by mohli e, byť použité na efektívnu implementáciu budúcich asociačných dohôd. Nede len o objem finančných zdrojov, ide aj o formát budúcich nástrojov. A pre mňa je to, nie to aj špeciálny nástroj, ktorý by sa mal e, zamerať na zbližovanie legislatív. Dôležitou súčasťou budúcej zmluvy by mala byť nová forma e, e, a, a vzájomnej hĺbkovej, vzájomná hĺbková a komplexná dohoda. Pre nás to znamená rozšírenie e, štyroch slobôd pre Ukrajinu. Nemalo by to byť len o selektívnej integrácii alebo selektívnych kúskoch integrácie v špecifických sférach. Malo by to byť o všetkých slobodách, ktoré sa rozšíria na územie Ukrajiny. A to je našim kľúčovým bodom v integrácii z EÚ. A tento budeme e, kon, e, konceptuálne sledovať. Druhá priorita naša je určite naša náš bezvízový kontakt a tu sa snažíme o schválenie určitého materiálu, dokumentu alebo akčného plánu, ktorý by mal nastoliť jasné objektívne kritéria pre Ukrajinu s cieľom dosiahnuť e, výzvy budúcnosti, to je e, bezvízový režim. Chcem zdôrazniť, že je to, to pre nás o menej politike a viac pragmatizme a technického charakteru o bezvizovom dialogu. Ide o komplexnú reformu a sme už na ceste k e, ambicioznej e, reforme. Chcem e, spomenúť zo pár kľúčových príkladov, ako napríklad špeciálny koncepčný program e, pre spravovanie, integrované spravovanie hra, e, hraníc a ďalšie dôležité predpoklady, ktoré by nám mohli umožniť e, dosiahnuť dôležité vývojové tendencie v zvizovom styku a dialogu o ňom. Ešte raz chcem zdôrazniť, že to nejde len o akúkoľvek politické rozhodnutie, Ide o konsistentnú a jasnú reformu, ktorú by e, Ukrajina mala e, zrealizovať, ale za týmto účelom by sme potrebovali jasný súbor kritérií e, zo strany EÚ. Tretia priorita, ktorú tu musím spomenúť, už to je asociačná agenda. Nový inovatívny dokument, ktorý spolu s Európskou úniou bude prístupový dokument pre akčný e, plán EU Ukrajina. Unikátna dohoda medzi nami a Európskou úniou, ktorú sme v podstate už začali implementovať, teda už dohodnuté predpisy v rámci rokovaní o budúcej asociačnej dohode. Nie je to právne záväzné, je to politická povinnosť. Už sme predložili podstatné množstvo e, návrhov smerom k našej implementácii. Štvrtá priorita pre mňa to je naša e, e, spolupráca. My sme ukázali pripravenosť pre hĺbšiu spoluprácu Minulý týždeň sa podpísal protokol v Skopie o prístupe k energetickej zmluve, o energetickej komunite. Ide o energie a ide to o konkrétny výdobytok. Ide o fungovanie trhu s plynom a to je plne v súlade s príslušnými európskymi smernicami, konkrétne 55 z roku 2003 a toto by malo dláždiť cestu k efektívnemu fungovaniu plynového trhu na Ukrajine a integrácii tohoto trhu do európskeho trhu. Takisto by som mal spomenúť e, vytvorenie e, dobrej investičnej klímy na Ukrajine, ďalšie zbližovanie legislatívy v rámci existujúcich možností. Za týmto účelom a v neposlednej rade pre mňa je to osobitná záležitosť. Európska integrácia určite je o dosiahnutých e, cieľoch, o prioritách, ale európska integrácia je určite aj o hodnotách. Európska integrácia je o európskej mentalite, európska integrácia je o európskej identite. Pred niekoľkými rokmi som strávil takmer rok e, e, rokovaniami o jednoduchej formulácii, že Ukrajina je európskou krajinou. My sme v európskou krajinou nielen geograficky, ale aj historicky, mentálne. A miesto Ukrajiny je v Európe. A tu naozaj rátame s podporou Európskeho parlamentu, Tešíme sa na spoluprácu s vami, na úzku spoluprácu vo všetkých týchto otázkach. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Veľmi sa budem tešiť na, to, na vaše otázky. Pokúsim sa na, odpovedať na všetko, čo siete. Ďakujem. Grazie, signor ministro. La parola al... Ďakujem, pán minister. A teraz dávam slovo pánovi Tarasiukovovi Keby ste aj vy boli struční 10 minút, boli by sme vám veľmi vďační. You, my... Ďakujem, pán predseda. Urobím maximum preto, aby som sa vyrovnal môjmu kolegovi, e, námestníkovi ministra zahraničných vecí Klimkinovi. Najskôr ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj eh, výboru AFET, ako aj delegácii Európskeho parlamentu s Ukrajinou za toto prijatie. A vidím tu mnoho známych tvári, dobrých priateľov, ktorí už roky pracujú na zvyšovaní povedomia európskej komunity a teda povedomí členov EÚ o Ukrajine. Veľa rokov som bol súčasťou rozvoja vzťahov EU-Ukrajiny a ako taký môžem povedať, že veľa sa povedalo počas posledných mesiacov aj posledných rokov. A, a chcela by som pripomenúť, že počas týchto posledných piatich rokov, rokov nestability v Ukrajine sme dosiahli niekoľko zásadných dohod. Začali sme rokovať o novej rámcovej dohode, o, zóne voľného obchodu a boli sme svedkami ukončenia rokovania vstupu do platnosti zásadných dohôd o readmisných dohodách a uľahčení vízového režimu. režimu. Chceli by sme bezvízový režim a dosiahli sme dohodu o vstupe do Európskeho energetického spoločenstva. Samozrejme, počas týchto posledných mesiacov sme mali ešte aj prezidentské voľby, výsledkom ktorých bolo, že máme nové orgány a napriek mnohým protirečivým signálom zo strany EÚ ako predseda výboru pre eurointegráciu musím povedať, že je tu pokračovanie pozitívnych trendov, ktoré sa začali už počas ich predchodcov. A chcel by som teda povedať, že sa dosiahol primeraný pokrok počas posledných mesiacov, keď sa rokovalo o novej dohode o pridružení. No a my dúfame, že uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré ste schválili 25. februára, mm, odznieje aj v iných inštitúciách EÚ, pretože na nešťastie ešte stále musím povedať, že ustanovenia uznesenia, hlavne pokiaľ ide o možné členstvo Ukrajiny v EÚ, ešte stále sa neverú do úvahy inými inštitúciami EÚ. Pokiaľ ide o zónu voľného obchodu, počuli sme veľa, hlavne kritiky zameranej na ukrajinskú delegáciu. Ako člen ukrajinského parlamentu nemôžem súhlasiť s touto kritikou zameranou na ukrajinského partnera a chcem upozorniť, že keď hovoríme o v zóne voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou, tak Ukrajina by mala byť rovnocenným partnerom a nie len dodatočným trhom pre EÚ a jej podniky. A v tomto zmysle by som chcel povedať, že musíme hľadať kompromisy na oboch stranách. a tie veľmi nízke kvóty, um, ktoré by sa mali navrhnúť uh, uh, Ukrajine, hlavne pokiaľ ide o produkty ako napríklad poľnohospodárske produkty, že toto teda nie je dobrá cesta. Máme tu zástupcov uh, oficiálnych orgánov. Ukrajina urobila veľa, aby uľahčila cesty e, Európanov do Ukrajiny a pripomínam, že od mája 2005 sme upustili od všetkých e, víz pre európskych občanov. Máme dohodu, ktorá vstúpila do platnosti o uľahčení vízového režimu a to viedlo k značnému nárastu víz vydaných Ukrajincom v rámci šengenského priestoru a teda aby mohli vstúpiť do tohoto priestoru Týka sa to Polska, Slovenska, e, Maďarska, ktoré vstúpili do šengenskej zóny a veľa Ukrajincov, ktorí cestujú do Európskej únie, hlavne do týchto krajín. Tento počet sa znižuje a to znamená, že Ukrajinci nič nezískali z našich vzťahov, pokiaľ ide o vydávanie víz. Tá malá prevádzka na hraniciach k tomu teda neprospieva pozitívne a chcel by som povedať, že špeciálnu pozornosť e, e, venujeme monitorovaniu implementácie tejto dohody na oboch stranách a prišli sme k záveru, že mnohé krajiny Európskej únie neplnia svoje povinnosti a záväzky a v tomto zmysle by som chcel povedať, že spolu s našimi kolegami z Európskeho parlamentu uh, pokiaľ ide o, o prácu vo výbore pre parlamentnú spoluprácu, sme venovali týmto veciam pozornosť a výsledkom toho bolo, že následujúce stretnutie našich spoločných parlamentných výborí o spolupráci v Kieve a v Odese sa teda uskutoční v novembri a budeme e, zvažovať na spoločnú správu, ktorá by mala byť predložená Európskemu parlamentu ako aj Národnej rade v Ukrajine. Čiže záver, ten hlavný je ten, že sa musíme vyhnúť nedorozumeniam a problémom, ktoré vyplývajú z týchto z tejto dohody o uľahčení vízového režimu musíme konať systémovo a tým by malo byť zavedenie bezvízového režimu pre Ukrajinu. Očakávame, že tieto že Euro, ukrajinský summit, ktorý sa uskutoční 22. novembra, povedie k tomu, že Ukrajine sa ponúkne akčný plán o bezvízovom režime, a môžem vyjadriť svoje obavy a v súvislosti s chýrmi, ktoré kolujú možno aj tu že Rusko by malo dostať podobný režim, možno ešte pred Ukrajinou, alebo teda spoločne s Ukrajinou. Toto je veľmi alarmujúce, pretože my sme, na rozdiel od Ruska, ponúkli Európanom bezvízový režim už pred 5 rokmi. Takže Dúfam, že sa mýlim, že tieto chýry sú nepravdivé a že ma, mi pomôžete presvedčiť, e, že ma teda presvedčíte, že toto nie je pravda. Tak toto to, totiž cítia mnohí Ukrajinci. Chcem tiež vyjadriť e, niekoľko pozitívnych posolstiev. E, naša vláda zaviedla e, návrhy niektorých dôležitých zákonov a súvisí to aj s medzinárodnými dohodami, ktoré umožnia aproximovať mnohé veci eh, v tom kontexte bezvízového režimu a dúfam, že čoskoro už vláda svoje záväzky aj splní. Chcel by som tiež povedať, že je tu niekoľko vecí, ktoré sú ešte otvorené pre súčasnú vládu a my ako členovia parlamentného výboru pre eurointegráciu robíme všetko, aby spolupráca s orgánmi úspešne začala, um, aby tu neboli zbytočné obvinenia. Chcel by som tiež vyjadriť Vďačnosť Európskej únii aj ukrajinským orgánom za nedávne uzatvorenie mm, dohody o energetickom spoločenstve, takže dúfam, že žiadna tretia strana nám nezabráni implementovať túto dohodu a toľko z mojej strany. A teraz by som rád nechal priestor na diskusiu a Upozornil vás na to, že som nehovoril tu ako člen opozície. Hodnotíme situáciu v Ukrajine a k tomu zrejme povedú aj vaše otázky. Eh, Ďakujem, pán predseda Tarasiuk. A teraz zadám slovo kolegovi Kovalovi Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie na stretnutie. Ukrajinské otázky sú natoľko dôležité, že nás zaujímalo stanovisko novej vlády a tiež stanovisko nového parlamentu v tomto prípade uvedené tu predstaviteľom opozície, pánom Tarasiukom. Ďakujem za poskytnuté informácie. Niektoré veci si ešte budeme chcieť e, prebrať do hĺbky a vidím, že to dnes možné nebude, lebo máme málo času. Takže sa dnes obmedzíme len na niekoľko vecí. Počítam e, s tým, že budeme hovoriť e, o ďalších eh, záležitostiach na našom spoločnom zasadnutí medzi EÚ a Ukrajinou v Kieve. Otázka bezvízového styku je otázka, ktorá bola nastolená v okamihu, keď eh, sa moci ujal nový prezident a sformovala sa nová vláda. Táto otázka má teda rôzne ohlasy eh, v Európskom parlamente. Počul som e, komentár z celého radu poslancov v tom zmysle, že je to tiež cesta k integrácii. Vy ste e, tiež Eh, spomínali kontext novej asociačnej eh, dohody a v tom kontexte ste hovorili o integrácii. Ale aj vízové otázky sú viazané na celý rad právnych zmien a sú skutočným krokom k integrácii. Preto by som chcel túto otázku zdôrazniť a rád by som sa opýtal pána ministra. A eh, aby teda bolo prijatých viac správnych riešení, ktoré nás budú v budúcnosti približovať k skutočnému bezvízovému styku. Ja by som chcel, aby sa tak stalo, pretože ja som jedným z tých, ktorí veľmi podporujú zrušenie víz. Ale to nezáleží od politických gest, ktoré spomínal pán Tarasiuk. To záleží od konkrétnych vecí, ako o to ochrany hraníc a tak ďalej. Vy to veľmi dobre viete. Vy, my potrebujeme od vás práve tieto veci zabezpečiť. A táto šanca um, bol prijatý teda kompromis, by mala byť využitá. To je Ďalšia perspektíva, perspektíva členstva Ukrajiny v EÚ. Sľubujem, že pri nadchádzajúcom zasadnutí e, PCC budem hovoriť s pánom Tarasiukom. Dúfam, že sa stretneme s predstaviteľmi vlády. Pripravíme spoločnú podrobnú správu, ktorá sa bude zaoberať vízovými otázkami v našich vzájomných vzťahoch. Už poznáme návrhy správy a dúfame, že tam budú jasne vyjadrené aj naše názory na túto tému. Ďalšia záležitosť, ktorú by som chcel predstaviť, je e, otázka adresovaná pánovi Klimkinovi, ale možno aj pán predseda Tarasiuk by sa k tomu chcel e, vyjadriť vrátiť sa do svojej roli bývalého ministra zahraničných vecí. S veľkým záujmom sledujem spory na Ukrajine, ktoré sa týkajú otázky integrácie. Vyzerá to tak, že tam dochádza k nejakým zmenám a mňa by zaujímalo, či existujú nejaké konkrétne spory, ktoré by pre nás mohli byť zaujímavé z pohľadu perspektívy Ukrajiny a jej integrácie do Európskej únie. Dúfam, že nič také tam nie je. Ak áno, ako by to bolo možné vysvetliť nášmu výboru? Určite by to totiž pomohlo aj pri príprave na zasadnutia v Kieve. Myslím si tiež, že určite viete, že v Európskom parlamente sa názory eh, na to, akým spôsobom hovoríte hovoriť o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou rôznia. Mm, veľmi tlačíte na otázku perspektívy rozšírenia. Ak teda sú e, nejaké takéto mm, diskusie ohľadne otázky vstupu e, Ukrajiny do EÚ. Potom to je určite otázka, ktorá zaujíma mnohých poslancov tu v sále. Ukrajina určite nás všetkých zaujíma, najmä vo chvíli, kedy e, tam je toho naozaj veľa, čo sa deje vo vzťahoch medzi EU a Ukrajinou. Mám na mysli nielen energetiku, ale aj napríklad otázku prípravy zasadnutia PCC v Kieve. Samozrejme, nechcem vás oberať o čas. E, vy dnes ešte letíte ale ďakujem, že e, ste medzi nás prišli a že tento bod je na bode rokovania. Pán kolega Galet na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda, milí ukrajinskí hostia. Myslím si, že dnešný rozhovor je dobrou možnosťou povedať si otvorené slova medzi priateľmi. Tieto sú potrebné, pretože vo vašej krajine sa uh, niečo zmenilo a síce nie smerom k európskym hodnotám, k európskej mentalite. Uh, niektorí uh, hovoria, o návrate k politickej stabilite a ďalší si uvedomujú politickú trpkosť tejto skutočnosti. Ehm, máme e, Nasledovnú skutočnosť živá demokracia a trhové hospodárstvo nás doviedli ku konkurencieschopnosti a k solidarite a preto náš recept znie inštitucionálna stabilita, žiadne, e, žiadna iná tzv. politická e, stabilita, žiadna vertikála moci nepriniesla nič dobré pre e, Európu. Takže chcem, aby to bola e, živá demokracia. Dnes by som radšej s vami hovoril o spolupráci, o tom, ako má vyzerať asociačná do, dohoda o vízových otázkach. E, oveľa radšej, než začať o otázkach základnej demokratickej zrelosti, ale sú to natoľko dôležité otázky, že nemôžem mlčať. Takže mám konkrétnu otázku. Aký je váš názor na udalosti v rámci nadchádzajúcich komunálnych volieb bol predstavený, predstavený návrh, ktorý nepripúšťa e, žiadne nové strany, teda nové strany síce boli pripustené, ale na lokálnej úrovni nie. Aký e, je váš postoj, že e, stále viac sa stretávame so situáciou, že tajná služba navštevuje novinárov, profesorov, činiteľov verejného života občianskej spoločnosti. Prečo sa zakladajú e, na lokálnej úrovni strany s takmer rovnakým názvom ako opozičná strana, aby ste zmiatli voličov? Čo je dôvodom? Prečo sa uskutočňujú represívne akcie napríklad zo strany daňových úradov či iných orgánov? E, čo, e, aký účel to celé má? Ako e, vysvetlíte ten, tak povediac, konflikt záujmov, že šéf tajnej služby je zároveň majiteľom najväčšej mediálnej holdingovej spoločnosti? Je to teraz šéf tajných služieb, ktorému patria média, alebo naopak to predsa sa nehodí do demokratickej spoločnosti. Dúfam, že tento vývoj, ktorý sa vo vašej krajine momentálne črtá a žiaľ Ehm, vzdialuje vašu krajinu od Európy. Dúfam teda, že tento vývoj nebude pokračovať a že si uvedomíte opäť, čo ehm, vašej krajine z dlhodobého pohľadu pomôže čo prinesie demokracia a stabilita. A to ehm, sa nemôže len deklarovať verbálne, mm, to sa musí odzrkadliť aj v praxi a nesmú tam skutočne byť viditeľné takéto tendencie, ktoré pozorujeme v ostatnom čase. Ďakujem kolega Galet, kolega Brok na 3 minúty. Pán predseda, budem stručnejší, pretože kolega Galert už povedal veľa toho, čo som chcel povedať aj ja. Chcem eh, dať zapravdu pánovi e, ministrovi a môjmu priateľovi, e, že musíme sa dostať e, prakticky o krok ďalej v našich vzťahoch a rokovaniach a musíme sa dopracovať k stavu, ktorý prinesie výhody pre oboch partnerov. Musí to byť win-win situácia politická aj ekonomická. Z tohto dôvodu tento cieľ musíme e, dosledovať. E, zóna voľného obchodu a naše východné partnerstvo e, chceme stvárniť tým smerom, ako je to už vzorovo, ako to funguje s Norskom Máme mnoho ekonomických, ale najmä politických dôvodov. Aj vízové právo s Ukrajinou musí byť skôr liberalizované než s ďalšími veľkými susedmi a to z mnohých dôvodov. Dúfam teda, že sa nám podarí dostať sa ďalej, keď budú splnené všetky predpoklady. Avšak máme aj ďalšie otázky. Prezident Janukovič spomínal colnú úniu s Ruskom prednedávnom. Existuje teda aj naďalej tento projekt, ako má fungovať e, colná únia s Ruskom a zároveň zóna voľného obchodu s Európskou úniou. To by bolo veľmi zaujímavé. A tiež ma zaujíma to, čo spomínal kolega Galet predo mnou tieto problémy e, opozície vôbec nájsť mediálne kanály, kde sa môžu vyjadrovať. E, ich problémy v tomto smere sú oveľa väčšie nielen z dôvodu toho spomínaného vlastníctva, ale aj z iných dôvodov. Myslím si, e, že je to skutočne Mm, situácia závažná, vzbudzujúca v nás obavy a keď sa aj z e, volieb robí akcia len pre tých, ktorí majú e, moc a menšie strany vôbec nie sú pripustené, Napríklad pani Timošenková nemôže kandidovať v mnohých e, mestách a je tam náhodou akoby e, e, justícia, e, ktorá dáva vždy e, za právo e, len e, tým, ktorí sú pri moci a je predlženou rukou administratívy. Dúfam, že ma presvedčíte o opaku a že sa podarí nájsť nejaké osobitné úpravy pre nadchádzajúce voľby lebo skutočne veľa vecí ma e, znervozňuje a kladiem si otázku, akým smerom sa uberá vaša krajina. Uberá sa smerom k demokracii, k právnemu štátu, alebo sa vraciate k um, mocenskému modelu, k autoritatívnemu e, režimu a demokratické nástroje sú len prázdnymi nástrojmi, ktoré v sebe neskrývajú žiadnu hodnotu. Ďakujem, pán Brok. Kolega Severín na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vítajte. Vítam našich ukrajinských hostí. Som veľmi rád a vďačný, pán predseda, že ste túto tému dali do dnešného programu, pretože pred niekoľkými mesiacmi sme počuli o myšlienke ukrajinskej únavy. A toto by bolo naozaj veľmi nešťastné, Keby sme na Ukrajinu zabudli, nemôžeme na ňu zabudnúť, pretože toto je dôležitá krajina. Aj preto, že pre nás je dôležitá z pohľadu dosiahnutia nášho európskeho projektu. Dnes musíme teda znovu zopakovať, že európsky projekt bez Ukrajiny sa európsky projekt dokončiť nedá. Určite sú tu veľké očakávania Mali sme ich v minulosti, máme ich aj dnes a nemôžeme skrývať, že veľakrát sme boli sklamaní, ale musíme predovšetkým nezasahovať do mikromanagementu v tejto krajine, pretože na to nemáme predpoklady. Po druhé, nemôžeme držať strane vláde alebo opozícii, krajinu musíme brať ako celok a ak by to bolo možné, tak e, musíme pomáhať tejto krajine, pretože by bolo lepšie, keby to bola naša členská štát, krajina, pretože niektoré z jej problémom vidíme aj tu u nás určité pokusy o autoritárske správanie. Toto nesmieme brať na ľahko, ale spolupracujme. Podľa mňa nám to ukázal, poukázal dnes môj dobrý priateľ Boris Tarasiuk, ktorému chcem poďakovať za to, že dnes sa tu ako Ukrajinec vyjadril nie ako člen opozície a som si istý, že má legitimne odlišné názory ako člen opozície, ale je tu taký minimálny ukrajinský program a mali by sme to podporiť. A na záver by som chcel povedať, že politické strany v Ukrajine musia držať spolu, aby podporovali tento ukrajinský program, pretože konfrontácia nie je dobrá. A chcem sa spýtať kým sa, pýtame, kým sa budeme pýtať na zahraničnú politiku Ukrajine, tak si musíme položiť otázku, aká je naša politika. Tam je naozaj veľa nedostatkov a potom otázka na oboch hostí. Ako by ste reagovali, ako ste reagovali na nedávne vyjadrenia pani Ashton, ktorá povedala, že Ukrajina nemá za cieľ vstúpiť do Európskej únie. Myslíte si, že toto je správny opis situácie alebo nie? Onorevole Severin, onorevole per tre minuti. Well, uh, Baroness... Pán Tannok, uh, baronesa Aštonova sa mýli. NATO zmenilo svoju politiku, nie Európska únia. Tá najskôr chcem privítať uh, námestníka ministra zahraničných vecí. Blahoželám k vášmu národnému sviatku. Myslím, že to bolo včera. A dnes večer je k tejto príležitosti party. Ja vítam aj svojho priateľa Borisa. Som priateľom Ukrajiny, ako aj moja politická skupina ECR, hoci sa menej sústredujem na tieto veci ako v minulosti, ale určite vás podporujem e, vašu snahu o euroatlantickú integráciu, e, zónu voľného obchodu a podobne. A ako môj kolega Berok, a ja si myslím, že ak tu bude regata k víza liberalizácii, tak určite by ste mali byť pred Ruskom nie, za Ruskom Rusko má veľa problémov s liberalizáciou vízového režimu. Sú tu zmrazené konflikty, ako napríklad Abcházsko, e, Podnestersko a všetci držiteľe ruských e, pasov by mali privilegium cestovať, hoci nie sú považovaní za občanov tohto územia. Nehovorím o veciach, ako je organizovaný zločin, terorizmus, E, v celom Kaukaze, čiže uvoľnenie víz by bolo naozaj znepokojivé. Musíme byť opatrní. Ja mám niekoľko otázok. Najskôr som tiež spravodajcom parlamentu pre, ako dúfame, vstup e, Čiernej hory do Európskej únie. Takže včera sme sa stretli, mali sme veľkú delegáciu poslancov parlamentu a po druhýkrát sme hovorili o téme, ktorá sa týka rokovaní o vstupe do Svetovej obchodnej organizácie. To je jedna z prvých kapitol, ktorá sa musí uzavrieť, kým sa stajú kandidátmi, čiže musia byť členmi VTO a Ukrajina je krajina, ktorá blokuje vstup Čiernej hory do VTO z dôvodov, ktoré zostávajú také nejasné. Srbsko, lepší prístup na srbské tuhy, možno nejaké rokovania v Bruseli. Viem, že je tam veľa dôvodov, ale mohli by ste mi ich možno ešte objasniť. Hovoril som o tom e, s komisiou aj s radom, s radou, prečo Ukrajina blokuje vstup Čiernej hory do VTO. Nie je tam vôbec žiadny obchod medzi Ukrajinou a Čiernou horou. Musí to byť niečo iné, nejaký iný dôvod, ktorý motivuje vašu vládu k takémuto postoju a to ten postoj prijala aj bývalá vláda a nejak to zostalo. Čiže ak by ste mi to mohli objasniť, boli som vďačný. A ďalšia vec, ktorá vyvoláva moje obavy, zhoršenie demokracie a ľudských práv, pokusy zaviesť teda dúfam, že tieto správy nie sú správne. V nasledujúcich mesiacoch tu budú voľby a prezident Janukovič chce posilniť e, právomoci prezidenta vtedy, keď nebol prezidentom, tak chcel posilňovať právomoci premiéra. Ale to zrejme musí vyriešiť e, ústava. Nemôžete meniť e, pravidla tak často. A posledný komentár, ako môže vaša vláda pomôcť e, vyriešiť zmrazené e, konflikty napríklad po Dnestersku. Ďakujem. Mm, ridurre il tempo di parola a due minuti perché il eh, signor ministro deve la... Obmedzíme teraz rečnícky čas na dve minúty, pretože o štvrť na sedem musí, uh, musia naši hostia odísť. Pani Lunáček, nech sa páči, dve minúty. As a, as a group... Ako členka skupiny zelených, ktorí veľmi podporovali občianskú spoločnosť, e, podporujú občianskú spoločnosť na Ukrajine, ekologické organizácie, je moja hlavná obava, alebo hlavné stanovisko sa týka e, toho, čo povedali už kolegovia. Ide o demokratický štandard e, slobody médií vo vašej krajine. Toto leto i možno polovičku tohto roka sa odohrali naozaj odstrašivé udalosti, napríklad novinári, ktorí zmizli. Aj váš minister vnútra povedal, že to možno súvisí s tajnými službami. Pán Vasil Klementiev, ďalší e, e, novinár, ktoré, ktorého policia zbýla v rámci občianskej spoločnosti hm, riaditeľ e, z, e, kon, e, nadácie Konrada Adenauera, zatknutí a ďalšie udalosti, mierimilovné demonstrácie, ktoré protestovali proti, v Charkovu proti e, stavbe e, cesty cez Gorky park, násilie proti tejto demokracie zo strany orgánov. Toto nás naplňa veľkými obavami, pokiaľ ide o pokrok demokracie aby sme mali vo vašej krajine naozaj schopnú spoločnosť. Takže otázka, e, je to smerované na predsedu integračného výboru vašeho parlamentu a tiež na vás, pána Klimkina, ako člena vlády. Čo robíte na to, aby sa zabezpečilo to, že sloboda zhromažďovania, sloboda vyznania, Eh, žurnalistická sloboda je niečo, čo nie je len prázdnymi slovami. Čo si, čo, v čo ľudia môžu eh, veriť. A pán minister, vy tvrdíte, že európska integrácia to sú hodnoty, európska identita, mentalita, ale ako sa to pretavuje do života. A posledná vec, 2. októbra sa uskutoční nové stretnutie v Charkove k projektu Euro 2012 zabezpečíte, že toto mierumilné stretnutie ľudí, ktoré chce e, neskorumpované Euro 2012, bude zabezpečené e, na bezpečnosť? A čo poviete na e, otázky korupcie okolo majstrovstie Euro 2012? Teraz na dve minúty pán poslanec Belder. Keď ma... Mm. Ďakujem, vážený pán Vážení hostia, ja pochádzam z Holandska a minulý pondelok som mal zaujímavý rozhovor s holandskými mimovládnymi organizáciami, veľmi angažovanými pri rozvoji spoločnosti, hlavne na západe Ukrajiny, samozrejme, ale s pohľadom na celú krajinu Ide o spoločenské e, povedomie, jeho e, nárast. Ako e, sa správate, ako sa pristupuje k telesne či duševne postihnutým deťom? Budúcnosť vašej spoločnosti je určite vašou srdcovou záležitosťou. Ide tu o otázku, ktorú si títo ľudia kladú, kam to všetko smeruje z politického ľahký život na Ukrajine dá, bude sa tam naďalej dať pracovať? Tieto ľudia, títo ľudia majú obavy o, o slobodu tlače, duchov, duchovnú atmosféru. Um, či môžu jednotlivci bez zásahov štátnej moci uh, plniť svoje činnosti, môže, ich štát, môže im štát pomáhať, stimulovať ich, moja vlastná dcéra sa angažuje v Charkove sa dva týždne učila angličtinu. Bola nadšená. My chceme európske miesto pre Ukrajinu, ale chceme aj rozvoj Ukrajiny taký, kde sa budú rešpektovať základné hodnoty, ľudské práva. Je to taký apel. Prosím, zmietnite zo stola naše obavy. Nechceme priostrovanie, nechceme ešte väčšiu neslobodu, pokiaľ ide o základné práva. Ďakujeme, pán Dolder. A teraz na dve minúty pán Peterle. Ďakujem, pán predseda. Bol som ako pozorovateľ Európskeho parlamentu na prezidentských voľbách v Ukrajine. Tam som zažil aj istú zaujímavú situáciu. Stret stretol som študentov, ktorí verejne vyjadrovali podporu najprv jednému kandidátovi a potom následne druhému. Opýtal som sa ich, koho budú voliť na a e, Povedali mi, že ani jedného, lebo je to úplne jedno, ktorého z tých dvoch by volili. Takže to bol výraz apatie medzi mládežou. Z tohto pohľadu sa dnes veľmi teším, že sme sa dožili situácie, kedy dnes môžeme tu privítať spoločne predstaviteľa vlády a predstaviteľa opozície ak by existovala politická dohoda medzi mm, opozíciou a koalíciou, čo sa týka fungovania štátu, mediálnej e, slobody, ľudských práv a podobne, to by určite prispelo k zmenšeniu apatie, ktorá je vidieť e, a je veľká medzi voličmi v Ukrajine. Myslím si, eh, že eh, celkom rýchlo sme postupovali preto, že eh, bolo tam, bola tam široká politická dohoda, čo pre Slovinsko znamená vôbec politická agenda, ako je treba chápať európske politické štandardy. A želal by som si, aby si toto uvedomili vo väčšej miere aj politické strany na Ukrajine, teda čo znamená európsky politický štandard. Ďakujem kolega a Le na dve minúty ako posledný v diskusii e, pán e, Lizek. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister. Aj Boris, e, videli ste, koľko priateľov Ukrajiny tu je. Pán minister, e, nemohli sme sa predtým stretnúť, ale Boris môže potvrdiť, že som priateľom Ukrajiny. To, čo poviem, nebude kritika, ale skôr vyjadrenie obavy smerom k Ukrajine. E, dohoda o pridružení a dohoda o zóne voľného obchodu rokovanie o zóne voľného obchodu, teda ďalšie kolo bude v pondelok. A viete, pán minister, že sú určité výhrady ohľadom cesty, e, ktorú, Euró- ktorú Ukrajina teraz, e, ktorou sa vybrala. Čo si myslíte o tých najväčších prekážkach pre Ukrajinu, aby splnila všetky požiadavky a kritéria Európskej únie? A po druhé, hovorili sme o politike. E, Pán minister, viete, že spôsob volenia členov parlamentu nie je najdôležitejšou vecou na svete, ale štát demokracie, stav demokracie v Ukrajine e, je diskutovaný. A v posledných rokoch som počul, že niektoré zákony o voľbách e, na Ukrajine sú zvláštne. Ja, by, ja vám určite nemôžem dávať prednášky o volebnom práve, ale pozrite sa na európske volebné právo a použite to ako príklad. Gruzinsko mení svoju ústavu a to po vzore alebo na vzor poľskej ústavy. Podpísali ste dohodu s Ruskom o rozšírení prenajmu vojenskej základne. Nemyslíte si, že veľká prítomnosť Ruska v Ukrajine by mohla byť pre, prekažkou vo vašom členstve v EÚ? Ďakujem, pán Lizek. Máme veľa času, málo času na odpoveď, pretože musíte odísť už čoskoro, ale nemohol som prinútiť poslancov, aby hovorili stručnejšie ako zvyčajne, takže uh, Prosím, pokúste sa to zodpovedať a ak to bude trvať trošku viacej minút, tak nevadí. Uh, v prvom rade eh, ďakujem za všetky tie otázky a ehm, asi nesom v stave odpovedať do detailu na všetky otázky, ktoré ste nadniesli. Aspoň sa pokúsim zodpovedať snáď aspoň také tie základné veci, také základné posolstva, všetky tie otázky. Pokiaľ ide o bezvízový e, e, režim, jeho politický a technický charakter, to som vám už povedal. Som veľkým zástancom e, vytlačenia politiky z našeho bezvizového dialógu a, a v, v, skôr e, dôrazu na technický charakter. Samozrejme, som, by som mohol zmapovať všetky tie body, ktoré by Ukrajina mala urobiť. Nejde to len o legislatívne zmeny, ale aj o inštitucionálne zmeny a implementáciu <clears throat> Myslím si, že by bolo nápomocné toto poskytnúť všetkým, ktorí majú záujem. Ja sa o to pokusím. Ďalšia otázka ma tak trochu naplnila obavami, pretože ja nevidím osobne nejaké body, kde by sa európska strana mala obávať, kde by sa mohlo e, strategicky poškodiť integračné úsilie pán Janukovič povedal, ide o, o národný konsenzus. Európska integrácia nie je len úlohou zahranično-politickou pre Ukrajinu. Je to určite určitý kurz a smer, asi rámec vnútorných reforiem. Vaša poznámka týkajúca sa e, možného vstupu do colnej únie, Kazachstan, Rusko, Bielorusko, ak aj by sme sa pozreli mimo politické di- e, dimenziu, ako by sme vôbec sa mohli teoreticky pri- pridať k takej e, únie. Museli by sme opätovne vyjednávať o nových e, podmienkách, na základe ktorých e, sme vstúpili do Svetovej obchodnej organizácie. Nikdy v histórii e, VTO sa nič také, pre, také neudialo. Pragmaticky i politicky to nejde. Viackrát tu bolo zdôraznené, e, náš prezident to zdôraznil, že my nemáme určite zámer vstúpiť do takejto celnej únie. Takisto kvôli e, našim záväzkom vo VTO aj iným úvahám. Pokiaľ išlo o váš bod, týkajúci sa Čiernej hory. Už veľmi krátko, rád by som s vami o tom pohovoril do detailu, ale najpodstatnejšími prekážkami v našich rokovaniach je prístup na oceliarský trh Čiernej hory a ich ochota zvýšiť e, dovozné clá na množstvo produktov, ktoré pre e, krajinu majú význam, hlavne potraviny plne rešpektujeme čiernohorský kurz integračného charakteru smerom na Európu, ale nemôžeme akceptovať to, aby niektoré dovozné cla boli e, na základe tohoto dvojnásobne zvýšené. Tú, to rozhodnutie rešpektujeme, ale je to aj o ústupkoch z ukrajinskej strany. Pre nás nie je na úvahu nejaký širší prístup, možno pre Srbsko. Rád to s vami do detailu prediskutujem. Bohužiaľ nezrozumiteľné výkriky poslanca zo sály. Ja to s vami prediskutujem. Pokiaľ ide o Podnestersko, plne e, sa usilujeme o riešenie tohto e, konfliktu Chceme oficiálne obnoviť rokovania 5 plus 2 a sme presvedčení, že ten, to tempo, ktoré by sme tu mohli nasadiť, by nám mohlo umožniť e, získať čosi aj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o majstrovstva Európy 2012, no už je to kritická vec. Som úplne presvedčený, že otázka tohoto, týchto majstrostiev nie je len imidžová, je to otázka národnej cti, e, pretože futbal je len trošku e, na druhom mieste za náboženstvom hneď a e, nepríjemnosti by tu mohli byť katastrofické pre Ukrajinu i našu integráciu. naš, s našimi polskými priateľmi chceme čo najlepšie spolupracovať. Pokiaľ ide boj proti korupcii, náš ministerstvo spravodlivosti a protikorupčná kancelária pripravujú, finišujú prípravy e, antikorupčných zákonov. Vám vám môžem poskytnúť písomné informácie o praktické kroky v tomto ohľade. A pokiaľ ide o poznámku, e, ktorú povedala e, pani Eštonová, Musíme sa na to pozrieť bližšie. A myslím si, že len uh, tón tejto poznámky je už sám o sebe dôvodom na ďalšiu diskusiu. Chcem však zdôrazniť, že to nejde o partnerstvo alebo strategické špeciálne vzťahy s Ukrajinou. Ukrajine ide o plnú integráciu do EÚ, o budúce členstvo. Ide o spôsob, ako štruktúrujeme, ako nastavujeme naše vzťahy s EÚ. Dostávam sa ako kľúčovej otázke týkajúcej sa obavy v množstve otázok. Pokiaľ ide o miestne voľby, práve preto bolo potrebných e, e, veľa zmien v v, zá, v zákonoch v tejto oblasti, pretože nikto neočakával takýto vývoj. Jeden príklad, prečo množstvo politických part- strán nezaregistrovali svoje miestne pobočky, ktoré keď už existovali po celé roky. Na to je odpoveď, veľmi vyčerpávajúca odpoveď, a to je tá, e, ktorú by našiel e, Eh, volebný súdny tribunál, ktorý by sme zostavili. Politické záväzky tu sú. Otázka otvorenosti Ukrajiny. No už to je jeden tiež z posledných z, eh, z krokov mnoho pozorovateľov z množstva medzinárodných inštitúcií vrátane vašej eh, majú možnosť pozrieť sa na voľby pretože spravodlivé voľby sú pre Ukrajinu dôležité. Samozrejme, že sa nemôžem viedriť všetkým otázkam, ktoré, sa tu, ktoré tu odzneli, ale rád, veľmi rád vám poskytnem písomné odpovede. Pokiaľ je o FTE, takisto písomnú odpoveď e, radšej. To, tá by určite prespre, e, táto dohoda o voľnom obchode by určite, alebo takéto písomné vysvetlenie by prekročilo tento rámec. Ďakujem pekne, pán minister. Máte ešte niekoľko minút, pán Tarasvík, aby ste zodpovedali na otázky, ktoré smerovali k vám mať, ak by ste mali ešte nejaký čas, tak radi si vypočujeme vašu odpoveď. Niekoľko otázok smerovalo na pána Klinkina a na mňa. A môžem sa len pokúsiť niektoré z nich zodpovedať. Počas prezentácie som sa snažil dať stranou fakt, že som členom ukrajinskej opozície a snažil som sa skôr sústrediť na obsahové veci vzťahov EÚ a Ukrajiny. Zároveň by som rád povedal, že som požiadal o distribúciu e, členov tohto vypočutia spoločnej výzvy opozičných strán, ako aj mojej výzvy, 9 lídrov strán, ktoré predstavujú spojenú demokratickú opozíciu, podpísalo list pánovi Van Rompejovi a Barosovi, pánovi Buzekovi. Vám všetkým, vážnym členom parlamentu, a upozornili na skutočnosť, že tu budú 21. októbra komunálne voľby a je tu nedekomokratický zákon, ktorý bol schválený a ten spôsobuje systemické ťažkosti a priestor pre podvody a falšovanie. Čiže upozornili sme vás na túto skutočnosť. Je tu sedem systemických problémov, ktoré my ako spojená opozícia vidíme. A chceli by sme vás upozorniť na túto spoločnú výzvu spoločnej demokratickej opozície. Môžem len súhlasiť s niektorými obavami, ktoré tu odznieli z vašej strany, ako napríklad aj ukrajinská opozícia sa obáva odklonu súčasných orgánov v Ukrajine od európskych hodnot, odklonu od demokratického pokroku, ktorý sme dosiahli víťazstvom demokracie na Ukrajine počas um, oranžovej revolúcie. Čiže musíme tu mať komplexnú uh, analýzu a tá vyplýva aj z uznesenia EPP z 13. septembra, uh, kde teda takáto analýza urobená bola. Ale nielen EPP vyjadrilo obavy, Európska únia nedávno vydala mm, teda materiál, kde hovorí o tom, že je ohrozená sloboda tlače a tiež je tu komunita pre demokraciu, ktorá zahrania všetky parlamentné demokracie a tie sa tiež vyjadrili, že je tu určitý odklon od tých demokratických výsledkov, ktoré sa za posledných 5 rokov na Ukrajine podarilo dosiahnuť. tým špecifickým obavám e, ukrajinskej opozície, tak e, by som vás chcel upozorniť tento list a tiež by som chcel veľmi stručne komentovať bezpečnostnú službu a jej e, šéfa, pana Choroškovského, ktorý je kombináciou mediálneho tajkúna, šéfa informačnej služby, má prepojenia na justičnú radu, ktorá môže menovať a odvolávať sudcov. Takže toto je jasný konflikt záujmov jednej osoby. A to nie je náhodou, že bezpečnostná služba nedávno v posledných mesiacoch útočí na uh, vedúcich predstaviteľov opozície a falšuje vyšetrovania, ktoré sú vedené proti niektorým z jej členov. Čiže toto je činnosť e, informačnej služby, pripomína to KGB v bývalom sovietskom zväze. Môžem len vyjadriť e, veľké obavy ohľadom pokusov súčasných orgánov zasahovať eh, do vnútro eh, stranických otázok, eh, napríklad jednej z najväčších opozičných strán, ktorú vedie Julia Timošenko. Takže vytvárajú sa tu také klony, ktoré nie sú skutočnými teda stranami a prezentujú svojich kandidátov v mene skutočných strán. To je niečo, čo je sná inovácia eh, no a ohľadom colnej únie s Ruskom neverím, že súčasné orgány napriek proruský postoj uzatvoria colnú úniu s Ruskom k, k slovám pani Ashton. Ja som bol tiež prekvapený, Mám také informáciu, že napriek tomu, že sa to dementovalo vo vašej tlači, že to takto naozaj bolo a v tom prípade ehm, mi nedá nespomenúť ten známy výrok e, ďalšieho vysokého predstaviteľa EU, pána Ferhojgena, že toto je veľmi negatívna tendencia a ja očakávam, že Európsky parlament e, si to zhodnotí ako člen e, Ukrajinského parlamentu a ako predseda výboru Ukrajinského parlamentu pre európsku integráciu. Dúfam, že táto vysoká e, zástupkynia to objasní. A teda vy máte rovnaké právo. No a na záver by som chcel povedať, že to, čo vy robíte v parlamente, na obranu slobody tlače a novinárov, ktorí sú zastrašovaní a bytí, tak nedávno koalícia sa rozhodla, že sloboda tlače že teda tejto, tejto oblasti bude predsedať líder e, opozície, novinár Andrej Ševčenko nie je to teda futbalista, ten futbalista. Dúfame, že toto eh, nám poskytne ďalší eh, nástroj, ale my sme v opozícii, my nemáme dosť síly, aby sme zastavili eh, to, čo sa deje v Ukrajine. No a ešte posledná pripomienka ukrajinsko-ruská dohoda o predlžení prítomnosti Čiernomorskej flotily. a osobne ako predseda výboru ukrajinskej delegácie, ktorá rokovala s Ruskom o prítomnosti tejto flotily, môžem povedať, že čím dlhšie Čiernomorská flotila na Ukrajine zostane, tým väčšie to je riziko pre ukrajinskú stabilitu a bezpečnosť. Takže preto som toho názoru, že to bola chyba a nielen chyba prezidenta, ale chyba ktorá protirečí ukrajinským zákonom a ústave. Takže nepochybujem, že sú legislatívne nástroje, medzinárodné právo, ktoré nám umožní, keď sa vrátime k moci, aby sme toto zvrátili. No a v tomto pozitívnom duchu by som chcel skončiť a poďakovať sa pánovi predsedovi, vám všetkým ktorí ste trpezlivo čakali až do konca tohto stretnutia, za váš záujem o moju krajinu a za váš záujem o demokraciu v celej Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám všetkým. Vaše slova sú aj naše slova budeme spoločne pracovať na dosiahnutie našich spoločných eh, zájmov. Stretneme sa 5. oktobra o 9. v Bruseli. Príjemný večer.